Good day. Bonjour à tous. Buenos días. Good morning, everybody. If we may take our seats. Dobré ráno prajem všetkým účastníkom. Mohli by sme začať našu schôdzu. For the hearing we're about to... Dnes budeme mať vypočutie ktoré sa bude týkať odblokovania smernice o nediskriminácii. Budeme tu mať diskusiu, ktorá bude veľmi zaujímavá pre prácu nášho výboru. A ešte by som vám chcel pripomenúť, že v roku 2008 komisia prišla s návrhom na smernicu, kde ide rovnaké zaobchádzanie s osobom bez hľadu na náboženské význanie, sexuálnu orientáciu alebo aj vek. Európsky parlament privítal tento návrh. Náš výbor sa veľmi týždeň zaoberal touto témou, toto legislatívo spolu s Katalín Buitenweg, ktorá bola spravodajkyňa. No a celé to potom viedlo k výsledku, že Európsky parlament prijal stanovisko v druhej polovici 2009, potom ako v decembri vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti, tento návrh teraz spadá pod článok 19 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Takže to znamená, že e, pre prijatie v rade je potrebný nomyselný súhlas, pri ktorom je potrebný súhlas Európskeho parlamentu. Novým spravodajcom je Raúl Romeva Irueda a v rámci hodnotenia vplyvu, ktoré vypracovala komisia pri príprave tejto iniciatívy, sa ukázalo, že diskriminácia je síce uznávaná ako jedna z základných hodnôt EÚ, v skutočnosti ale úroveň právnej ochrany v rámci jednotlivých členských štátov je veľmi rozdielna. Takže, takže toto bolo vlastne zablokované v uplynulých rukoch. Zablokovalo sa to v rámci e, prvého čítania a bola to, bol to vlastne bola to veľmi významná legislatíva. Európsky parlament vedel veľkú prácu, mesto veľa energie a preto asi nie je pre vás prekvapenie, že tento parlament opatovne požadoval otvorenie práce na tejto legislatíve. Neboli sme zatiaľ veľmi úspešní, takže dnes sme tu preto, aby sme trochu na to zatlačili a aby sme aby sa to celé pohlo z praktického hľadiska. Pevne verím, že takto pomôžeme odblokovať túto smernicu o nediskriminovaní a že sa nám to podarí definitívne vyriešiť. Budeme tu mať dnes do obeda diskusiu, ktorá bude postavať z troch častí. Najprv bude úvod, tu bude taký inštitucionálny náhľad, kde bude komisia a rada, kde budú prezentovať situácie smernice proti diskriminácii. V rámci tejto, tejto prvej časti vítame pána Čobanu Dordea, ktorý je riaditeľom pre rovnosť v rámci generáliteľstva Spravodlivosť komisie. Vítam vás srdečne a potom pani Šer Heselager. Vítajte aj vy zastupujete dánske ministerstvo sociálnych vecí a integrácie a tým pádom teda dánske predsedníctvo. Ďakujem pekne za to, že ste sa mohli zúčastniť tohoto podujatia, tohoto vypočutia a tá, po tejto prvej časti budú nasledovať dve ďalšie časti. Prvá bude dôležitá, kde pôjde o rozsah pôsobnosti a obmedzenia právnych predpisov v oblasti rovnosti a boja proti diskriminácii. A tu pôjde vlastne o tie dôvody diskriminácie, ktoré sú uvedené v článku 19 o fungovaní Európskej únie. Každé z tých, každá z týchto častí samozrejme bude previazaná aj s možnosťou položiť otázky a dostať odpovede, teda aj bude tu možnosť viesť diskusie. Takže poprosím, ste si potom pripravili otázky na ten správny čas. Takže ja by som navrhol, aby sme si vypočuli rečníkov a vypočujeme si aj samotného spravodajcu, pána Romeva, ktorý nás uvedie do témy ešte predtým, ako si vypočujeme našich prvých dvoch panelistov. Pán Romeo, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za to, že ste zorganizovali toto vypočutie. Nie je to prvýkrát, čo sa zaberáme touto témou a iste to nebude ani posledný raz, obávam sa. Čo sa týka môjho úvodu, budem pomerne stručný. V zásade to bude preto, lebo vlastne nemám toho veľa, čo by sa mohol dodať porovnaní s tým, o čom sme hovorili v posledných mesiacoch a môžem povedať dokonca v posledných rokoch. Dalo by sa povedať, že tá cesta, ktorú sme prešli, je veľmi dlhá. Začal by som teda tým, že by som pripomenul viacero veci, ktoré sú podľa môjho názoru eh, dôležité, aby ste teda vedeli, kde sa nachádzame, aby sme vedeli, akým spôsobom sa môžeme pohnúť ďalej z tohoto miesta. Je tu veľký nedostatok ochoty na úrovni niektorých člen, členských štátov odblokovať e, tie zásadné elementy, ktoré sa týkajú základných práv občanov EÚ. To je ten problém, s ktorým sme konfrontovaní. To znamená, že máme tu situáciu, kde niektorí občania jednoducho, tak povediac, nie sú pokrytí Eh, legislatívu v niektorých situáciách, s ktorými sa môžu stretať v každodennom živote. Podľa mňa je to v protiklade s princípami Európskej únie ako takej a je to isté niečo, čo by sa malo vyriešiť. Takže to je ten dôvod, prečo je to také dôležité a to je ten dôvod, prečo my ako parlament takto sa snažíme vyviať tlak, aby sa to vyriešilo. Ako zástupcovia občanov v Európe je to predsa našou hlavnou zodpovednosťou a úlohou zaoberať sa tým a riešiť e, tieto medzery v európskej legislatíve. Druhý aspekt, ktorý som tu identifikoval, je podľa mňa veľmi zásadný. Je to taký protiklad, povedzme to takto. Kontradikcia. Takže teraz už hovoríme o tom, že sú členské štáty, ktoré to majú vyriešené tak, ako sme to my chceli mať vyriešené na európskej úrovni. A to je vlastne to, čomu nerozumieme. Takže keď žijeme v určitej komunite, kde chceme, aby naši občania mali rovnaké práva, samozrejme aj povinnosti, ale zamerame sa teraz na práva, jednoducho nemôžeme akceptovať to, že niektoré členské štáty majú pokryté niektoré práva, zatiaľ čo ostatné štáty nerobia to isté, lebo tu vlastne vzniká diskriminácia pri pohyb, voľnom pohybe člen, e, občanov medzi členskými štátmi a preto by som chcel zopakovať, že podľa mňa je to v protiklade s princípami Európskej únie. To je vlastne dôvod, prečo sme apelovali na zodpovednosť všetkých zapojených aktérov, na všetky inštitúcie, ktoré by mali vyvíjať tlak správnym smerom, aby sa odblokovala táto situácia, v ktorej sa nachádzame akurát. Takže máme tu stanovisko, ktoré bolo schválené, ako hovoril predseda nášho výboru, bolo to schválené ešte v roku 2009. Tento parlament podľa môjho názoru odviedol skutočne intenzívnu prácu a veľmi rozsiahlu, aby sa to vyvíjalo správnym smerom. Samozrejme, bolo zložité dosiahnuť koncenzus medzi politickými skupinami, ale podľa mňa to uznesenie bolo veľmi dobré. Pracovala na tom bývalá kolegyňa Katalíne Bojtenvek a to je vlastne to naše východisko, kde sa nachádzame. Dovolte, aby som k tomu povedal dve veci. E, to je tiež veľmi dôležité, keď sa vlastne zaoberáme toto diskusiou. Takže hovoríme tu o balíku, Takže keby sa to rozdielo, ten balíček na iba práva, nebolo by to dobré. My chápeme, že to zásadné, musíme pokryť všetky aspekty, ktoré nie sú zatiaľ pokryté a nemôžeme začať tým, že by sme iba vyjednávali, rokovali o tom, čo je dôležitejšie a čo menej. Všetko je dôležité, celý balík ako taký je dôležité, dôležitý. To znamená, že nejaké rozdelenie e, neprichádza do úvahy. To bolo po A, teraz po B. My zároveň chápeme, že Niektoré argumenty, ktoré sa prednedávno spomenuli a ktoré poukazujú na to, že je to iba situácia, ktorá súvisí s hospodárskou krízou, je jednoducho iba také zahmlievanie. Je to niečo ako snaha zakryť celý ten problém, lebo ten zásadný problém je vlastne tá chybajúca vôľa ísť tým správnym smerom a pracovať na tej legislatíve. Bo tu ide o legislatívu. A jednoducho, to je, to, to je ten dôvod, prečo by sme to chceli, aby sa to otvorilo. A preto hovoríme o tom jasne a nahlas. Preto by som chcel povedať, že ja ako spravodajca som teda navrhol, aby sme zorganizovali toto vypočutie. A to jednoducho preto, lebo ja som sledoval posledný vývoj a vidím, aký, aký je ten problém čoraz dramatickejší. Takže na začiatku tento mandát sa začal počas španielského predsedníctva a musím povedať, že tam e, zohrali veľmi pozitívnu úlohu lídra v tejto oblasti napriek všetkým problémom, s ktorým boli konfrontovaní. Oni to dali na stôl a snažili sa vyriešiť tie konkrétne problémy, ktoré tam vznikali. Potom prišli ďalšie predsedníctva, ako Belgicko, Maďarské a ďalšie, a tá situácia sa tak povediať zhoršovala. A chcel by som o tom hovoriť úplne otvorene. Ja skutočne mám veľké očakávania od dánskeho predsedníctva. Chcem to povedať takto otvorene, preto to chceme otvoriť počas dánskeho predsedníctva, lebo Dánsko, predsed, dánske predsedníctvo má e, tu veľmi jasné a kredibilné záväzky v tejto oblasti a to je podľa mňa veľmi zásadné, aby sme viedli teraz túto diskusiu. Takže čo by sme chceli dosiahnuť týmto vypočutím je aby sme vlastne pomohli dánskému predsedníctvu, aby táto vec, aby sa na tieto veci pracovalo, aby sa to neodložilo. Aby sa to už potom podľa možnosti neopakovalo v eh, našich podkladoch, aby sa táto legislatíva vyriešila, aby sme odblokovali túto vec, ako sme povedali na úvod, lebo je to veľmi dôležité. A toto je veľmi dôležité pre európsku spoločnosť. Dalo by sa povedať, že sú tu vlastne dva fronty, s ktorými môžeme spolupracovať. Jeden je komisia, druhý je rada. A dovolte, aby som na záver môjho úvodu povedal to, že by som chcel položiť dve špecifické otázky každej inštitúcii a potom neskôr môžeme mať e, samozrejme o tom diskusiu. Takže čo sa týka komisie, chcel by som povedať následovné. Ja som najprv veľmi ocenil tú prácu, ktorú odviedli doteraz a myslím si, že je absolútne zásadné, aby ďalej v tom pokračovali. Takže moja otázka v tejto súvislosti je to, že vy ako komisia, čo robíte preto, aby ste uľahčili prijatie alebo aspoň odblokovanie tejto situácie na úrovni rady? A teraz, čo by sme mohli spraviť my ako parlament, aby sme vám pomohli v rámci tejto snahy? Aké sú vlastne tie očakávania, ktoré by ste mohli mať, aby ste teda pokračovali v tejto téme? A čo sa týka rady, dovolte, aby som ocenil to, že tu je dnes prítomná rada, lebo ja viem, že predsedať rade nie je vôbec jednoduché. Samozrejme, organizovať rozličné podujatia je zložité a je to veľmi dôležité, to samozrejme uznávam, ale zároveň by som chcel povedať, že viem, že sú také členské štáty, zrozumiem niektoré členské štáty, ktoré to celé blokujú. A ja sa obávam, ako zástupca európskych občanov sa týka nedostatku transparentnosti v rámci celého procesu. Čo sa týka takéto dôležitej legislatívy, takéhoto opatrenia, ktoré požadujú naši občania, tak ja by som chcel, aby tu bola určitá úprimnosť, čestnosť z obidvoch strán. Aby sa povedalo, áno, my to nechceme preto a preto, aby sa tá diskusia viedla na verejnosti, aby každý vedel, prečo niektoré členské štáty jednoducho sú proti takýmto e, zásadným legislatívam. To by bolo dobré pre všetkých, áno, aby teda títo ľudia ukázali svojim občanom, áno, my sme preto a my vám vlastne odoberáme tieto práva, ktoré možno, možno požívajú e, občania v iných štátoch. Alebo to, že sa vykoná určitá, vytvorí určitá prekážka pre občanov členských štátov, e, aby vedia, že keď, ktorá vzniká, keď cestujú do nejakého iného členského štátu. Takže toto sú veci, ktoré je nutné hovoriť otvorene, a musíme o tom diskutovať. Preto ja by som chcel požiadať radu, aby nám pomohla v tejto oblasti. A teraz apelujem na predsedníctvo ako také, lebo viem, že je tam vôľa a že vy na, pre vás je to dôležité. Ja sa chcem spýtať, ako my ako parlament vám môžeme pomôcť, aby sme odblokovali túto situáciu. Takže to by bolo z mojej strany ako úvod do diskusie. A samozrejme sú tu viaceré otázky, o ktorých budeme musieť na technické úrovni diskutovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujeme spravodajcovi, pánovi Romevovi za uvedenie do témy. A teraz pristúpme priamo k tej úvodnej časti podujatia. Tu ide o prezentovanie stanoviska inštitúcií a najprv si vypočujeme pána Aurela Čobánu Dordeu, riaditeľa pre rovnosť, generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť Európska komisia a dali by sme vám slovo na 10 minút. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán spravodajca, za organizáciu tohoto podujatia a tejto diskusie. Ďakujem pekne aj výboru LIBE za to, že sa snažíte upriamiť pozornosť verejnosti na túto situáciu, na ten kontext, v rámci ktorého sa nachádza ten legislatívny návrh tejto smernice. Myslím si, že je prospešné mať takúto diskusiu na to, aby sme si poprvé vypočuli nielen zapojené inštitúcie do tohto legislatívneho procesu, ale aby sme si vypočuli aj účastníkov, zástupcov, občanov aby sme sa dozvedeli o tých hĺbších cieľoch, ktoré sa týkajú tohoto legislatívneho návrhu. A aby sme vedeli, akým spôsobom je nutné dosiahnuť pokrok a na úrovni rady a v akých oblastiach. Na to by sa to mohlo prijať. Dovolte, aby som na úvod sa trošku vrátil do minulosti, do roku 2008 a k tým dôvodom, ktoré vlastne priviedli komisiu k tomu, aby prišla s týmto legislatívnym návrhom, pričom musíme myslieť na to, že tam išlo o to, aby sa vyplnila, tak povediať, diera v legislatíve, chýbajúca legislatíva. Tu vyšlo ochrnu pred Eh, diskrimináciou z dôvodu eh, rasy, etnického pôvodu, sexuálnej orientácie alebo, alebo ďalších dôvodov. Tu ide o diskrimináciu v oblasti prístupu k službám a čo sa týka diskriminácie z dôvodu náboženského vyznania, z dôvodu veku, postihnutia sexuálnej orientácie, eh, to sú veci, ktoré sú pokryté iba v oblasti zamestnania. Takže my sme tu mali tri ciele, ktoré sme chceli dosiahnuť v tejto oblasti a oni sa týkajú toho, čo sa vlastne už zdôraznilo zo strany spravodajcu Európskeho parlamentu. Išlo tu o právnu ochranu pred diskrimináciou. To je tá ochrana, ktorú musíme ponúknuť občanom Európskej únie a nielen občanom, ale aj jednoducho tým ľuďom, ktorí majú e, dlhodobý pobyt na území našich členských štátov. Toto je veľmi zásadný bod a e, tu hovorím vedome vlastne o, o tejto téme. Myslím si, že to je veľmi dôležité pozerať sa na to z tohoto uhla. Čo sa týka tej potreby poskytnúť Eh, ochranu pred, diskrimináciou, pred diskrimináciou. Tu ide pro všetkým o tú oblasť, kde eh, inštitúcie, ako napríklad Európsky parlament, prijímajú sťažnosti, napríklad i o sťažnosti eh, pre, vo, voči homosexuálom na, na školách alebo muslimom hoteloch a tak ďalej. Tu ide na to, že musíme myslieť na skutočné problémy skutočných ľudí, ktoré, ktorí vlastne žijú mimo našich inštitúcií. Zároveň musíme myslieť aj na to, že je dôležité rozšíriť práva ľudí s postihnutím a je nutné im poskytnúť napríklad primerané ubytovanie. Toto sú všetko záväzky, toto sú veci, ktoré prijali členské štáty, keď sa ratifikovala ratifikoval dohovor OSN o ochrane práv osôb s postihnutím. A potom je tu tretí dôležitý cieľ, ktorý je prepojený so záujmami a právami e, osôb a ide tu o ochranu, ktorú je nutnú, nutné poskytnúť daným osobám. Tu ide o skúsenosti členských štátov v tejto oblasti, ktoré siahajú nad rámec tejto smernice a ktoré ponúkajú ochranu pred diskrimináciou na základe veku, sexuálnej orientácie, náboženského význania e, v oblasti zamestnanosti, aj mimo zamestnanosti. Máme tu mnoho príkladov. Takže preto vlastne tá podpora pre ten legislatívny návrh a potom vieme, sú členské štáty, ktoré zase nechcú. Je tu Belgicko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, ale napríklad aj Nemecko. My sme ale presvedčení, že potrebujeme túto legislatívu, aby sme tak povedať dokončili ochranu pred diskrimináciou na úrovni Európskej únie. Čo sa týka diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie, postihu, veku, je neakceptovateľná v európskej spoločnosti, v Európskej únii na začiatku 21. storočia. toto by sa malo týkať, ale nielen pracovnoprávnej oblasti. Myslím si, že máme dobré skúsenosti o smernico o rovnosti, o rasovej rovnosti a potom o smernici o rovnosti v zamestnaní, aby sme sa snažili opierať sa o tieto veľké úspechy, o tieto skúsenosti, o tieto precedenci, precedenci a myslíme si, že táto, táto legislatíva by sa nemala vyjať iným smerom, ako ísť tou pozitívnou cestou, ako sme vlastne videli v minulosti. Kde sa nachádzame aktuálne? Ak to teda nebolo jasné z toho, čo povedal pán Romeva. My všetci vieme, že tá blokáda, ktorá tam vznikla, súvisí s blokádou nízkeho počtu členských štátov. Vo všeobecnosti existuje podpora. Väčšina členských štátov na rade podporuje tú, tento legislatívny návrh, ale čo sa týka právneho základu a tých ustanovení zmluv, tak oni vlastne tvrdia, že si to vyžaduje jednohlasné rozhodnutie na rade, aby to mohlo byť schválené. Na nešťastie zatiaľ nebolo možné presvedčiť alebo zapojiť tú blokujúcu menšinu do skutočného politického dialogu. Takže komisia sa snažila v posledných rokoch spolupracovať s predsedníctvami, hľadať inú cestu, a určitý spôsob, ako vyriešiť tieto politické záležitosti a zároveň bola tu snaha o spoluprácu s členskými štátmi na rade, aby sa viedol dialog na vyriešenie aj technických problémov, ktoré vyplývajú z niektorých ustanovení tohoto legislatívneho návrhu. S cieľom, aby sa odstránili nedorozumenia, ktoré sa týkajú obsahu, právneho dosahu a socioekonomických vplyvov, ktoré by mohli vyplývať z tých ustanovení tejto legislatívy, aby sa pripravila pôda pre ten čas, ktorý podľa nás nastane čoskoro, že rada bude môcť prezentovať vôľu všetkých svojich členských štátov a teda, že bude tam ochota a pripravenosť prijať túto legislatívu. My sme dobre spolupracovali s viacerými predsedníctvami. Bolo to aj francúzske a švedské predsedníctvo. Snažili sme sa zaoberať tými najdôležitejšími otázkami. Išlo tu o komplexnú záležitosť oblasti pôsobenia a kompetencií EÚ v oblastiach, ako je sociálna ochrana a vzdelávanie. Čo sa týkalo španielského a maďarského predsedníctva rady, sme sa zamerali na témy, ktoré sa týkajú postihnutých osôb, prístupu a primeraného ubytovania. Samozrejme vieme, že sú tu členské štáty, ktoré sú proti tomuto návrhu a oni prišli samozrejme aj s tými zásadnými ekonomickými vplyvmi týchto ustanovení, ktoré ustanovujú tieto veci v rámci legislatívneho návrhu. Čo sa týka belgického predsedníctva. Tam sme spolupracovali v finančných službách a otázkach bývania. Sú to veľmi zložité technické otázky. Potom polské predsedníctvo. Dosiahli sme istý pokrok v oblasti objasnení niektorých e, záležitostí, ktoré sa týkajú diskriminácie na základe veku. Tu išlo o uplatňovanie e, vekových limitov, potom tu ide o smernicu, ktorá sa týka mladiství a o rizikové faktory v oblasti e, poisťovníctva a ide tu o rozsudok, ktorý sa prijal v marci 2011. Je to rozsudok Európskeho súdna dvora. Je to ten známy prípad Test Aša. Čo sa týka dánskeho predsedníctva, my vyšetrujeme, teraz zaberáme sa hodnotím tej diskriminácie na základe veku a tu sa zameriavame na sociálnu ochranu. My sme veľmi radi, že všetky tieto predsedníctva pochopili že je dôležité e, ísť touto cestou, zaoberať sa tým, aby táto legislatíva, tak povediac, bola rozpracovaná, aby sa nej pracovalo, ale rozumným spôsobom nie len byrokratickým. Takže opätovne, aby sa tu odstránili nedorozumenia, rozličné mýty, aby sa objasnili ustanovenia a ich vplyvy do tej doby, keď z politického hľadiska dozrie čas na to, aby rada jednohlasne rozhodla o schválení tejto legislatívy. Zdieľame aj prístup Európskeho parlamentu, ktorý práve vyjadril spravodajca. A čo sa týka nevyhnutnosti zachovania integrity eh, tohoto legislatívu, tak je to veľké pokušenie, aby sa pracoval s tým rozsahom pôsobnosti, aby sa zareagoval na jednotlivé obavy, aby sa našiel spoločný, najmenší spoločný menovateľ. Ale podľa mňa by sme mali odolať tomuto pokušeniu. Doteraz sa nám darilo držať sa pôvodných cieľov. Chceme tu mať ambiciózny nástroj, ktorý bude efektívny a ktorý poslúži právam a záujmom jednotlivcov, ktorí žijú v Európskej únii. Toto je tá línia, ktorou sa riadi komisia, komisia odhodlaná, chceme dosiahnuť pokrok. V rámci tejto legislatívy chceme, bola, aby tu bola zachovaná integrita. Samozrejme sú tu aj technické aspekty, ktoré riešime s radou. Je možné to minimalizovať. Niektorí hovoria, že to sú všetko iba technické záležitosti a že tu vlastne nevidíme žiadne nejaké veľké politické témy alebo problémy. My si myslíme, že ten pokrok na technickej úrovni v rámci technických tém je veľmi zásadný. Sú tu také sporné otázky, ktoré tu ostávajú a bude si to vyžadovať politickú vôľu, aby sa to vyriešilo. Zároveň ale musíme mať objasnené tieto technické záležitosti. Je pravdou, a musím to uznať, že ten pokrok, ktorý sa dosiahol na technickej úrovni, nepresvedčí tie členské štáty, ktoré sa rozhodli, že oni budú zásadne odporovať z politických dôvodov tejto legislatíve. Čo môžeme spraviť v tejto súvislosti? Opätovne, keďže je tu požiadavka jednohlasnosti na rade, musíme mať pragmatický prístup a rozumný prístup my si myslíme, že je dôležité, aby naša práca zameriavala na dosiahnutie pokroku na technickej úrovni, kým nie je dosiahnutý kompromis. Zároveň musíme využiť túto, túto dobu na to, aby sa to pohlo ďalej. A práve preto takáto debata, ako teraz sa deje v Európskom parlamente, je dôležitá. Takáto diskusia bude dôležitá aj v blízkej budúcnosti. A tlak zo strany členov Európskeho parlamentu na svoje vlády, je veľmi zásadné, aby sa podaril dosiahnuť pokrok v rámci tejto legislatívy. Tlak zo strany účastníkov, nielen na samotnú radu ako inštitúciu, ale na jednotlivé členské štáty. Takže opakujem, taký mierny tlak a dialog so zapojenými orgánmi členských štátov, ktorý sa týka, tiež táto legislatíva je veľmi dôležitý. Musíme si uvedomiť, že jednoducho čas plinie a samozrejme negatívne to ovplyvňuje našich občanov, ale zároveň to vedie k vlád, vlády k tomu, vykonali určité zmeny a je možné dosiahnuť zmenu. Európsky parlament a stanovisko účastníkov je preto dôležité, aby sa vyvíjal ten neustály tlak. A je dôležité vyvíjať aj naďalej tento tlak, pracovať, aby sa to pripravilo na schválenie, keď sa vytvoria na to možnosti na politickej úrovni. A teda je dôležité, aby keď to nastane, aby sme konali rýchlo, aby sme využili takúto príležitosť. Takže dovolte, aby som na záver, pán predseda, povedal, že komisia aj naďalej bude poskytovať podporu ďalším predsedníctvam v rámci identifikácie tých dôležitých tém, na ktorých môžeme pracovať. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne a teraz si vypočujeme pani Anne Metekier Heselager, ktorá tu zastupuje dánske predsedníctvo. Poprosím vás dodržať časový limit 10 minút potom bude nasledovať prvé kolo otázok a odpovedí, takže máte slovo. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať predsedovi výboru, pánovi Lópezovi Aguilarovi, aj spravodajcovi k smernici o boji proti diskriminácii, pánovi Romelovi i Ruedovi, za to, že ma pozvali na tento dnešný výbor. Vidíte, že toto je veľmi dôležitá téma Chcem sa poďakovať aj komisii za úvodné slovo. Nie som si istá, či budem hovoriť až 10 minút. Možno by bolo dobré, keby som vám dala viac času na vaše otázky. To by bola podľa mňa dobrá stratégia. Ja od samotného začiatku roku 2008 eh, sledujem vývoj tejto problematiky, eh, teda pôvodný návrh komisie a potom e, práce predsedníctiev. To všetko mi je známe. Niektoré z e, tých vecí tu už ozneli z ústa, či už spravodajcu alebo komisie, ale iste viete, že mnohé delegácie v rade od samotného začiatku vítali tento návrh. Za moju krajinu môžem povedať, že tento návrh považujeme za veľmi dôležitý. Myslíme si, že je dôležité riešiť diskrimináciu z takýchto dôvodov a že je dôležité mať takýto horizontálny prístup. A mnohé delegácie toto tiež v úvode uvítali. Od roku 2008 väčšina delegácií podporuje rovnosť príležitosti, rovnaké zaobchádzanie ako mm, vzdelanú mm, hodnotu v EÚ a niektoré delegácie tiež e, považujú dôležité prepojiť tento návrh na dohovor OSN o osobách s postihnutím. ste viete, že sú tu aj také delegácie, ktoré majú nejaké všeobecné výhrady. Toto povedala už komisia e, spravodajca. Ide o to, či tento návrh možno nezasahuje do národných kompetencií v určitých oblastiach, a teda ide o princípy subsidiarity a proporcionality. A potom sú tu ďalšie delegácie, ktoré majú určité obavy, pokiaľ ide o nedostatok právnej istoty a pokiaľ ide o finančné dopady e, tohto návrhu. Takže pokiaľ ide o dánske predsedníctvo, počas polského predsedníctva e, sa kladú dôraz na vek ako diskriminačný faktor spolupráci teda s komisiou, toto robilo polské predsedníctvo, členské štáty dostali dotazník, pokiaľ ide teda o vek ako diskriminačný faktor, ako situácia vyzerá a čo by sa dalo napraviť. Keď Dánsko prevzalo predsedníctvo, tak sme chceli nadviazať na to, čo robili Poliaci, pretože si myslíme, že tento návrh je veľmi dôležitý. Boli by sme radi, keby sa počas sa dosiahol nejaký pokrok ale sme rovnako realisti, pokiaľ ide o to, aké cieľe dosiahnuť môžeme. Takže sme nadviazali na polské predsedníctvo a koncentrujeme sa na ten vek, tak ako to povedal zastupca komisie. Takže takto to vyzerá momentálne. Uvidíme, kam až sa dostaneme počas danského predsedníctva. Všimla som si, že spravodajca pán Romeva položil rade dve otázky Poprvé, nedostatok transparentnosti a Ide o to teda, že tieto zasadnutia sú často s zatvorenými dverami, niektoré návrhy sú podporené niektorými štátmi, inými nie, ale nechcem povedať, ktoré to sú. Ja osobne to vnímam tak, že tie rokovania boli relatívne otvorené, dostávate raz za 6 mesiacov správu o pokroku. Uh, a takmer všetky dokumenty z tých zasadnutí e, sa šíria relatívne rýchlo, dostávajú ich aj aktéry, takže ja mám pocit, že sa to celé nesie v duchu otvorenosti a dúfam, že aj to, že je tu dnes zastúpené dánske predsedníctvo, svedčí o tom, že sme naozaj e, otvorení konštruktívnej spolupráci. Nuža, ako by mohol Európsky parlament pomôcť pri odblokovaní tohto návrhu? Nuž, to je dobrá otázka, naozaj nie je jednoduchá. Odpoveď na ňu nie je ľahká, ale jedným zo spôsobov by bolo tlačiť na presenie tohto návrhu v čo najväčšej miere. No a dúfam, že sa nám podarí dopracovať k nejakým takým riešeniam, s ktorými budú spokojní všetci. Toľko teda z mojej strany na úvod. Ešte raz sa chcem poďakovať za pozvanie na toto vypočutie. Ďakujeme pekne za to, že ste boli stručná.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 pretože tu máme nejaké kroky, ktoré priamo podnecujú nenávisť voči občanom strednej a východnej Európy. A to nie je jediný príklad, ktorý môžem uviesť. Sú tu prípady diskriminácie a xenofóbie, s ktorými sa opakovane stretávame. A myslím si, že všetky tieto prípady majú niečo spoločné. care ar trebui una foarte Și iar pot să dau exemplu guvernului Olandei care nu a schițat nici măcar un gest. Uvedol <coughs> by som napríklad príklad holandskej vlády, ktorá nezareagovala, pokiaľ ide o obsah tej diskriminačnej stránky ide o stránku strany, ktorá je e, partnerom e, vo vládnej koalícii. Takže moja otázka na vás, ako to vyzerá s dopadom budúcej smernice? Máte pocit, že národné úrady budú môcť nejakým spôsobom efektívne zasiahnuť proti porušovaniu základných práv? Máte pocit, že táto smernica? Môžem. Bude to viesť k tomu, že vlády budú konať správne. Vári budeme mať lepšie poznatky o tejto situácii a budeme môcť hodnotiť túto národnú tragédiu. Strategii naționale privind v Ríme a my tu budeme môcť riešiť e, situáciu rómskej menšiny, ich integráciu do spoločnosti a komisia by mohla potom pripraviť kompletnú správu o tejto odpovedi jednotlivých národných štátov, e, ktoré sa spájajú e, s rómskou problematikou. Ďakujem. Pán Klejs. Ja, dank u, voorzitter. Um... Ďakujem. Vážený pán predsed... predseda, v prvom rade eh, mám jednu otázku. Van de, van de richtlijn, um... Pokiaľ ide o vstup do platnosti E, tejto smernice. Nevysvetlili ste nám dostatočne, aká je situácia v tejto oblasti. Dánske predsedníctvo hovorí, že je dostatočne transparentné a že sa vie, o ktorých členských štátoch hovoríme. Mohlo by byť však zaujímavé, aby sme disponovali zoznamom týchto krajín, aby sme vedeli, aká je situácia v Rade, ktoré krajiny sú proti tejto smernici a jej aplikácii a aké argumenty používajú ja mám isté obavy, že budeme mať veľmi takú jednoduchú a veľmi, e, veľmi jednostrannú e, diskusiu o tejto smernici, ale myslím si, že by sme potrebovali tieto základné informácie. Mali by sme vedieť, ako to chodí v jednotlivých krajinách. Mali by sme vedieť, aký je postoj tých, ktorí sú proti tejto smernici. A a takisto aké sú možnosti jednotlivých členských štátov riadiť svoju imigračnú politiku. Myslím si, že toto všetko e, je svojím spôsobom v hre pri tejto smernici. Napríklad e, internetová stránka PVV, kde sa označujú pracovníci, ktorí pochádzajú zo strednej a východnej Európy. To je niečo podobného typu a hneď sa do toho e, zamiešala Európa, hneď to malo dopady a možno, že aj táto smernica niečo podobné bude vytvárať. Takže ja by som ešte skôr, pred, ako skončí toto vypočutie, vedel, aká je situácia, aké sú konkrétne problémy s spojené s ďalšími právami, napríklad sloboda vyjadrovania, či je možné napríklad žiadať, aby sme mali reštriktívnejšiu imigračnú politiku bez toho, aby sme museli používať politické argumenty. E, ďalšie otázky? Spravodajca pán Romeva si želá tiež do tejto diskusie prispieť. Budem veľmi stručný. Ja mám otázku. Komisia povedala, väčšina, ak nie všetci, alebo takmer všetci, a takmer všetky e, technické aspekty, ktoré sú spojené s pochopením, e, právne argumenty, všetky tieto obavy boli nastolené. Všetko tu bolo spomenuté a my sme jednoducho prípad po prípade riešili všetky aspekty národnej legislatívy, ktoré by mohli ísť proti tejto smernici. Takže ak všetky otázky, ktoré spôsobovali problémy, boli vyriešené, aké argumenty ešte používajú členské štáty, aby e, nejaké prekážky tu položili? Jedn, želajú si odpovedať niektorí, ktorí už vystúpili na tieto špecifické otázky, ktoré sú adresované rade. Želáte si odpovedať? Áno, ďakujem za slovo. Najmä pokiaľ ide o tie otázky, ktoré sme tu už e, spomenuli, musím povedať, že ak e, tento návrh bude prijatý, bude to mať isté určitý dopad na vlády, ja o tom nemám žiadne pochybnosti. E, väčšina členských štátov sa nazdáva, že sú to veľmi dôležité návrhy a preto to istý čas trvá, pretože to sú veľmi komplexné návrhy a majú e, široký dopad. A preto ja si myslím, že ten dopad bude naozaj enormný na národnú legisláciu a legislatívu, ak tento návrh bude schválený a samozrejme, ak bude aplikovaný aj v praxi. No a pokiaľ ide o transparentnosť, tam sú isté problémy. E, niektorí ho, sa obávajú o nedostatok transparentnosti, niektorí sú proti návrhu. E, hovorí sa tam o subsidiarite, o proporcionalite a o právnych e, istých e, dopadoch a o finančných otázkach samozrejme. Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Romeva Irueda, ja nie som si až taká istá, že ten návrh ide až tak ďalej, pokiaľ ide o tie technické aspekty. Ja osobne, pretože ja tento návrh sledujem od roku 2008, e, sú tam isté technické dopady aj technické aspekty, ktoré ešte neboli vyriešené. E, to však neznamená, že všetko je oneskorené, nie, ale ja si myslím, že momentálne ešte nie sme dostatočne ďaleko vo všetkých otázkach. Ako som povedala na začiatku, keď Švédsko a Španielsko riešili tento návrh, tak tá dynamika bola veľmi odlišná. Oni chceli, aby tento návrh čo najrychlejšie napredoval. Odvtedy sme túto dynamiku trochu stratili. Mnohí sa pýtajú, čo sa deje s týmto návrhom. Ja mám niekedy taký pocit, že niektoré členské štáty majú trošku problém, e, keď si uvedomia, až kam by mali zájsť v tých technických aspektoch a až do akej miery by mali pracovať na politických riešeniach. Takže v každom prípade si myslím, že je to ešte veľký kus práce, ktorý treba odviesť skôr, ako dospieme k politickému riešeniu, alebo e, kým nájdeme tie skutočné dôvody, ktoré povedú k tomu, že členské štáty budú proti. Ďakujem, komisia. Ja súhlasím s predsedníctvom rady, ktorý, ktoré hovorí, že skutočne tie dopady, prípady sa konkretizujú individuálne pre občanov a keď táto, tento návrh bude prijatý, tak tam budú konkrétne výhody, ktoré návrh prinesie. Napríklad, e, pokiaľ ide o to, čo povedal pán Lenču, o to, čo on citoval, tak to sa týka vo veľkej e, miere práve tejto smernice a potom e, sa to týkalo takisto rámcového rozhodnutia prijatého v roku 2007 ohľadne boja proti rasizmu a xenofóbii. To existovalo ešte pred Lisabonskou zmluvou, ale teraz vlastne ide o to, aby sme to skombinovali s Lisabonskou zmluvou, takže E, kádrové rozhodnutia, rámcové rozhodnutia, ktoré neboli ešte lisabonizované, tak ich treba automaticky po piatich rokoch prispôsobiť a zmeniť na e, smernice. Takže komisia začala už tento postup e, priestupkové konanie na základe tohto rámcového rozhodnutia. Ja si myslím, že pán Kles našiel odpoveď na svoju otázku. Sú tu niektoré členské štáty, ktoré skutočne sú proti, e, majú osobné dôvody alebo osoby týkajú, dôvody týkajúce sa solida, subsidiarity alebo proporcionality. A politický dialog musí riešiť aj tieto otázky. skutočne niektoré aspekty, e, ktoré sa týkajú technických stránok návrhu, musia byť spresnené. Mm, niektoré krajiny majú iné postupy, ako my navrhujeme a uvidíme a sledujeme s predsedníctvom rozličné tieto aspekty a dúfame, že teda to dozreje technické a politicky. Už nie sú ďalšie žiadosti o slovo, takže si myslím, že môžeme prejsť k prvému e, kolu vystúpení, ktoré sú v programe. E, takže máme tu naše e, vypočutie ohľadne tejto smernice. To sa týka základných ľudských práv a tu sa týka takisto aj aplikovateľnej judikatúry, E, v oblasti európskej e, judikatúry. Čiže my teraz preskúmame situáciu, aby sme si trošku pozreli, aké sú limity legislatívy a aké sú motívy, najmä článok 19 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Máme tu troch vystupujúcich. Bolo mi povedané, že pán Olivier de Schutter z Univerzity v Louvain sa ospravedlnil. Takže máme len tri vystúpenia. Pán Ioannis Dimitrakopoulos. Ospravedlňujem sa, pán Dimitra Kopulos, hovorí pán predseda, ja som trošku skomolil vaše priezvisko. Vy e, ste z agentúry pre základné práva, ste e, šéfom oddelenia pre občiansku rovnosť a práva Izabel Chopin, ktorá e, reprezentuje nezá, nezávislých európskych expertov v oblasti nediskriminácie a pán Pierre Bossan, riaditeľ sociálnej platformy. To sú traja účastníci tohto panelu. Máme prakticky čas 40 eh, minút pre vystupujúcich a potom od 10.40 do 11.10 máme druhé kolo otázok a odpovedí. Takže my môžeme dať slovo prvému vystupujúcemu, pán Ioannis Dimitra Kopulos. Dáma vám 10 minút. For... Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. A chcem sa poďakovať za to, že ste nás sem pozvali, aby sme prispeli k úvahám o tom, ako zlepšiť právne nástroje Európskej únie na podporu rovnakého prístupu a na ochranu pred diskrimináciou podľa článku 19 zmluvy o fungovaní Európskej únie a podľa článku 21 Charty základných práv. Momentálne neexistuje rovnaká miera ochrany pred rôznymi formami diskriminácie, pokiaľ ide o rasové a etické dôvody a dôvody, e, dôvody rodové, e, tak tam je to iné ako v prípade e, iných dôvodov diskriminácie. Horizontálna smernica Európskej komisie by teda rozšírila ochranu pred diskrimináciou v podobne ako v prípade smernice o e, rasovej e, a rodovej rovnosti. E, naša organizácia identifikovala potrebu lepšej ochrany proti diskriminácii a ja by som teraz stručne odprezentoval e, niekoľko informácií e, k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, e, veku a handicapu. V roku 2008 bola pripravená správa o situácii, pokiaľ ide o diskrimináciu na základe rodovej identity a sexuálnej Mm, diskriminácie mnohé osoby eh, z, zo skupiny LGBT je vystavených, sú vystavené takejto eh, diskriminácii, eh, či už v školách, na pracovisku alebo na ďalších miestach. V Dánsku sme mali štúdiu roku 2009 a až 16 osôb LGBT sa naozaj vážne zaoberalo samovraždou. Niekoľko oveľa väčšie percento, ako je to vo všeobecnej populácii, sa samovraždu aj naozaj pokúsilo. Potom vo Veľkej Británii bol tiež v 2008 určitý prieskum a tam viac, než, polovi, viac než polovica respondentov hovorila, že otvorene nepriznáva svoju sexuálnu orientáciu. Potom šikana na školách vo Veľkej Británii, či už je to základná alebo stredná úroveň, e, teda šikanovanie alebo e, nadávky nadavky e, na základe sexuálnej orientácie. Veľká väčšina takýchto e, situácií e, však e, sa nedostáva často do pozornosti príslušných orgánov. Potom vo Fínsku v nás bol tiež prieskum. 36 respondentov tvrdilo, že počas svojho štúdia vzhľadom na sexuálnu orientáciu bolo vystavených šikane v týchto uh, okolnostiach je dôležité poukázať na tie rizika diskriminácie. A toto prispieva uh, takáto, um, takéto malé povedomie uh, prispieva k tomu, že takéto prípady e, často nie sú uh, oznámené na rozdiel napríklad e, od prípadu diskriminácie na základe e, rasovej alebo etnickej príslušnosti. E, v niektorých štátoch došlo k zlepšeniu legislatívy. 18 členských štátov už rozšírilo svoju legislatívu, aby to pokrývala aj sexuálnu orientáciu a 20 členských štátov sa už príslušné orgány zaoberajú aj takýmito prípadmi diskriminácie. Ide naozaj o diskrimináciu, ktorá sa týka miliónov európskych občanov. Odborníci na handicap e, alebo na osoby s postihnutím naozaj poukazujú na to, že je potrebná lepšia právna ochrana, e, pokiaľ ide o osoby s postihnutím. V roku 2011 Áno vypracovala správu, ide tam o inkluzívne vzdelávanie pre e, mladých e, postihnutých v Európe. No a e, my sme dospeli k tomu názoru, že takéto osoby často majú menšie úspechy, pokiaľ ide o vzdelávanie na sekundárnej úrovni. Vo Veľkej Británii iba 15 študentov za postihnutím získalo vzdelanie na úrovni GCE. V prípade nepostihnutej populácie to až 80 Pokiaľ ide o Rakúsko, tam sú tiež problémy. Často tieto osoby navštevujú osobitné školy alebo vzdelávanie neukončia často e, takéto osoby nemajú možnosť vstúpiť do e, úrovne vyššieho vzdelávania. E, napríklad v prípade, že takéto vyššie vzdelávanie si vyžaduje zvládnutie primárnych skúšok, ako je to napríklad v Českej republike. Bulharský ombudsman 2010 tiež poukazuje na takúto diskrimináciu napríklad v nemocniciach alebo v ďalších zariadeniach eh, sociálnej starostlivosti alebo verejnej doprave. V roku 2010 Bulharský súd eh, podporil rozhodnutie komisie o ochrane pred diskrimináciou. Ide tam o to, že ministerstvo eh, pre vzdelávanie ministerstvo školstva diskriminovalo na základe handicapu, teda že deti, ktoré boli postihnuté, nemali možnosť, rovnakú možnosť prístupu k vzdelávaniu. A tiež tiež Rumunská národná rada pre boj proti diskriminácii začala právne konanie proti diskotéke, ktorá e, neumožnila e, osobe na vozíčku vstup e, do svojich priestorov a bolo to spojené s najvyššou pokutou, aká bola kedy vydaná v takejto súvislosti. V roku 2011 viacero členských štátov e, zavadzalo zmeny vo legislatíve e, tak, e, aby sa riešili otázky diskriminácie na základe postihnutia. Je dôležité, aby sa v plnej miere aplikovala smernica o rovnakom zaobchádzaní na pracovisku, ako aj dohovor o právach osôb s postihnutím. Napríklad v Španielsku bolo v augusti 2011 prijaté nové nariadenie, ktoré požaduje sú súlad s uvedeným dohovorom, napríklad pokiaľ ide o informačnú spoločnosť, e, civilnú ochranu a dopravu. Slovinsko Koncu 2010 prijalo e, legislatívu, ktorá zakazuje diskrimináciu na základe postihnutia e, na verejných, vo verejnej sfére. A tiež pokiaľ ide o prístup k službám pre verejnosť a pokiaľ ide o prístup k bývaniu a tiež pokiaľ ide o odstraňovanie fyzických, informačných a komunikačných eh, bariér eh, pri eh, prístupe k takýmto službám. Švedské ministerstvo pre integráciu a rodovú rovnosť prijalo memorandum aby sa do júla 2012 rozšírili ehm, možnosti postihu, pokiaľ ide o diskrimináciu na všetky oblasti, teda nielen na trh práce, ale aj pokiaľ ide o prístup k tovarom, službám, k zdravotnej starostlivosti a sociálnym službám. Vek je tiež dôležitým faktorom diskriminácie a často sa spája s ďalšími dôvodmi diskriminácie, ako napríklad sexuálna orientácia, e, etnická príslušnosť a tak ďalej. E, takže je to naozaj veľmi dôležitá téma. V roku 2011 e, bola prijatá alebo vypracovaná správa, Eh, eh, diskriminácii na základe veku a taká diskriminácia eh, k nej dochádza aj na území Európskej únie a viac než 4 milióny osôb ročne je vystavenie takýchto diskriminácií. Európsky sociálny prieskum dospel k tomu záveru, že toto je najdôležitejší dôvod diskriminácie. Až 64 respondentov vo Veľkej Británii a 44 vo všeobecnosti v celej Európskej únii je toho názoru, že diskriminácia na základe veku e, je veľmi e, dôležitým problémom. Dámy a páni, na záver by som e, rád hovoril o jednej ďalšej dimenzii diskriminácie. Toto je viac dimenzionálna diskriminácia, o ktorej sa tak často nehovorí. Áno, uznáva sa, že takáto diskriminácia existuje a má veľké sociálne dopady. Napriek tomu však zákon náležite nereagoval relatívne e, zo pár prípadov e, v súdnej sfére poukazuje, že legislatíva nie je postačujúca a že je potrebné v tejto oblasti e, prijať lepšiu legislatívu. Vidíme, že hlavne e, ženy z etnických menšín sú najzraniteľnejšie, napríklad je o romské ženy a ich prístup k zdravotnej starostlivosti. Preto je dôležité, aby smernica o boji po diskriminácii obsahovala aj e, efektívne ustanovenia v boji proti e, viacnásobnej diskriminácii. Ďakujem pekne, ste to dostili v čase, ďakujem pekne za to skutočne a Teraz má slovo pani Izabel Šopán na najbližších 10 minút. Zastupuje Európsku sieť právnych expertov v oblasti nediskriminácie. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. Actually, I've been asked to make a presentation. Ďakujem pekne. Bola som popros- požiadaná o to, aby som informovala o transpozícii týchto dvoch smerníc, ktoré sa týkajú nediskriminovania. Ja by som začal tým, že, začala tým, že vyjadrím trošku optimizmus. Áno, teraz by som vám chcela povedať, ako sa to celé vyvíjalo. Takže na začiatku 90. rokov tam bola iniciatíva Starting Line, Line Group. Tu išlo o to, aby sa prijala európska legislatíva o nediskriminácii a ide tu o to, aby to bolo súčasťou zmluv. Tu išlo iniciatívy občianskej spoločnosti, ktorú podporoval Európsky parlament. Bola dobrá spolupráca aj s komisiou. Hovorím o tom práve preto, lebo my sme tu ako zastupcovia občianskej spoločnosti, je tu Európsky parlament, komisia a my vlastne sme pomohli prijať e, túto smernicu. Začalo sa o tom hovoriť v 10. rokoch a nikto by vtedy vlastne neveril, že sa to podarí presadiť. Ako povedal pán Čo- Čobanu Dordea, nestačí vyvíjať tlak iba na komisiu, ale dôležité vyvíjať tlak aj na individuálne vlády členských štátov. Tak toto je veľmi dôležité aby sa občianská spoločnosť a poslanci Európskeho parlamentu a národných parlamentov obrátili, obrátili na svoje vlády. V roku 2000 bol veľký optimizmus, politicky to bolo dobre načasované, bola tam nádej sa to podarí vytvoriť. Ako asi viete, v roku 2000 sa prijala smernica o nediskriminovaní. Bolo tam to zameranie, ktoré je nám všetkým známe, potom sa komisia rozhodla vytvoriť určitú sieť nezávislých expertov na oblasť diskriminácie. Tu išlo pre všetkým o to, aby sa monitorovala oblasť transpozície príslušných smerníc. Sme sa opierali o to, o toto hodnotenie pre komisiu to bolo relevantné, aby vedela, že či má teda začať e, postup pre porušenie zmluv tu, tu ide predovšetkým o ten nástroj, ktorý má v rukách komisia, ak sa správne netransponuje smernica. Tak toto bolo veľmi dôležité. Bolo tu, e, bolo tu viacero žiadostí o klarifikáciu a tu sme sa operili komparatívnu analýzu, ktorá sa opiera o tú sieť. Boli tu tematické správy. Každý rok je to komparatívna analýza, ktorá analýze úroveň transpozície týchto dvoch smerníc, ktoré sa týkajú nediskriminácie v členských štátoch. Akým spôsobom postupujú členské štáty? Riešili to rozličným spôsobom. Boli tam zákony o nediskriminovaní, ktoré niekedy úplne transponovali doslova tú smernicu, potom niekedy sa prijali zákony, ktoré pokrývali viaceré dôvody ako samotná smernica, k tomu sa ešte dostaneme. Potom sa prijala istá kombinácia zákonov, ktoré sa týkali viacerých dôvodov a potom tam išlo nediskrimináciu a potom to boli, to bolo, boli zákony, kde boli ten jeden dôvod, potom to boli viaceré možnosti, ako napríklad úpravy príslušnej legislatívy, pracovnoprávnych a trestnoprávnych zákonov a tak ďalej. To je vlastne tá pôda, kde sa pohybujeme. V Tom sa prijala špecifická legislatíva aj v oblasti pracovnoprávnej oblasti. To všetko bolo veľmi dôležité. Takže v zásade členské štáty postupovali prostredníctvom členských zákonníkov a pracovn- pr- pracovných zákonníkov, takže tam sú rozličné možnosti a v ktorých štátoch je to veľmi zložité. Potom sú tu členské štáty, ktoré sa rozhodli, že príjmu jeden zákon, kde budú všetky ustanovenia týkajúce sa nediskriminovania. Samozrejme, toto je veľmi dôležité z hľadiska definícií v rámci legislatívy, bola tu, bol tu istý vývoj, teraz prišlo vec ako 10 rokov a potom sú tu štáty, ktoré majú väčšiu tradíciu v tejto oblasti, ako napríklad Holandsko a Spojené kráľovstvo, tam mali legislatívu, ktorá sa opierala o jeden dôvod, tak oni to unifikovali, napríklad v Spojenom kráľovstve tam sa prijal smernica o jednom dôvode, takže tam bolo viacej toho. No a aj Holandsko na tom pracuje, aby sa tie dôvody obmedzili iba na jeden. Mali sme si pozrieť, aké sú vlastne tie dôvody, ktoré sú teraz pokryté. Smernica nedefinuje e, žiadne dôvody a členské štáty sa rozhodli nedefinovať tieto dôvody. Väčšina členských štátov sa rozhodla, že neobedzie sa iba na určitý počet dôvodov a je tam aj niekde, ale potom tých dôvodov je viacej, niekedy až 20. Čo je dôležité, väčšina členských štátov sa rozhodla, že rozšíria tú ochranu nielen v oblasti pracovnoprávnej oblasti, ale aj inde. To znamená, že väčšina členských štátov už prijala legislatívu, ktorá chráni pred diskrimináciou na základe veku, náboženského význania a tak ďalej je to mimo pracovnoprávnej oblasti. Takže bolo tu viacero dôvodov, teraz ten počet sa obmedzil. Dôležité na tom pracovať, pozrieme si tie dôvody. A tu je veľmi dôležité si uvedomiť tu rozsah pôsobnosti. Máme tu smernice, ktoré siahajú mimo oblasti zamestnanosti a vyžadujú si, aby sa vytvorili Eh, orgány, ktoré sa oberajú rovnosťou. Takže tu vidíme dôvody, nechcem hovoriť o rase a tak ďalej, ale jediné, čo tu je ostáva, je vlastne tá hranica medzi rasou, etnickým pôvodom a náboženstvom je problematická. To je veľmi zložité tu rozlišovať a to sa ukazuje častokrát v praxi. Antisemitizmus napríklad v niektorých štátoch je pokrytý otázkou rasy potom legislatív, ktorá sa týka rasovej diskriminácie, tak tam je to niekde pokryté eh, tým náboženským význaním, ako povedal aj spravodajca, to znamená, že ľudia sú chránení rozličným spôsobom na základe toho, z akej štáty, akého štátu pochádzajú, kde sa zdržujú. Čo sa týka náboženstva alebo, alebo náboženského presvedčenia, tam je jedna definícia. Potom najväčšia kontroverznosť, ktorá tam je, sa týka implementácie ustanovení, smernice o zamestnávaní. Tu ide o špecifické požiadavky pre jednotlivé povolanie, ktoré, ktoré súvisia s náboženským presvedčením a otázne, či to je vlastne akceptovateľné pre dané podniky, pre daného zamestnávateľa. To je samozrejme veľmi zložité pre všetkým. Pre niektorých ľudí aj, aj tu ide o sexuálnu orientáciu. Jednoducho je to preto, lebo existujú také náboženstva, kde jednoducho je neakceptovateľné, aby niekto prijímal zamestnancov, ktorí sú homosexuáli. Takže je dôležité si uvedomiť, ako je to kontroverzné. A tu ide o to, že čo sa týka jednoducho toho, že navonok preukazujete, aké, aké, máte, aké máte náboženské význanie, napríklad spôsobom obliekania, to nie je pokryté. Čo sa týka postihnutia, sme si vypočuli tam viacero a počuli sme, že Európska únia schválila dohovor OSN, väčšina členských štátov väčšina členských štátov nedefinujú e, postihnutie, postihnutie a tu ide skôr o také otázky, ktoré sa týkajú sociálneho zabezpečenia, je to skôr pokryté z, tejto, z tohoto uhla a nie z hľadiska diskriminácie. Potom je tu špecifický bod, ktorý sa týka postihnutia a vlastne už o tom hovoril jeden z predrečníkov. Sú tu viaceré príklady, predovšetkým súkromného sektora, že čo sa týka otázky primeraného ubytovania tak e, je to prepojené s ďalšími dôvodmi diskriminácie. Napríklad vieme, že to nefungovalo niekedy, napríklad v čase Ramadánu a tak, ale sú také štáty, dva zatiaľ, ktoré sa rozhodli, že to zapracujú do legislatívy sociálna, e, sexuálna orientácia, tak vlastne to je tu poprvýkrát, že takýto dôvod sa zapracoval, zapracoval do legislatívy. To veľmi zložité pre členské štáty. Je to kontroverzné a iba malý počet štátov to zadefinoval. Ako som už povedala predtým, väčšina problémov súvisí so zamestnávaním takýchto ľudí a pre všetkým, ak daná organizácia sa riadi určitým etickým kódexom, potom vek, to je tu je určitá charakteristika, sú tam určité problémy, väčšina členských štátov nemá všeobecnú legislatívu, ktorá sa týka diskriminácie z dôvodu veku, je tam množstvo výnimiek a je tu veľká neistota na úrovni členských štátoch, štátov, preto tam v mojich prípadoch rozhodujú súdy, takže je tam 15 prejudiciálnych rozhodnutí, ktoré sa týkajú Európskeho súdna dvora. 9 rozsudkov z 13 sa týka práve diskriminácie z dôvodu veku. Viacnásobná diskriminácia je to pomerne nový fenomén Európskej únii, lebo v Európe skôr išlo o to, že, že bolo zameranie na jeden dôvod a tu je teda tá e, horizontálna e, smernica, ktorá sa týka viacnásobnej diskriminácie. Potom je tu asociovaná diskriminácia. Toto môže nastať preto, lebo sú tu určité definície, určité charakteristiky, ktoré, nejaké osoby, ktoré môžu a nemusia byť správne. Takže je to návrh, aby to komisia pokryla, ale nie je to uvedené v texte, iba dva štáty to majú vyriešené v národnej legislatíve. Nechcem tu hovoriť nejako detálne o materiálnom zameraní, osobnom zameraní, iba by som teraz vymenovala, aké sú nedostatky v transpozícii v oblasti zamestnanosti. A tu sa týka SZČO, pre všetkým sú problémy, je tam množstvo postupov pre porušenie zmluv a je tu, sú tu rozličné požiadavky zo strany komisie týkajúce SZČO, čo sa týka sociálnej ochrany, sú tam mnohé ustanovenia, ktoré sa týkajú sociálnych služieb, a nesúvisí to priamo s legislatívou, ktorá sa týka nediskriminovania, vzdelávanie väčšin členských štátov. Tu ide o ochranu detí, ktoré sú isté, majú istý etnický pôvod, tu ide segregáciu Rómov a tak ďalej. Potom je to prístup k službám a je tu zákaz diskriminácie oblasti služieb, ktoré sú prístupné verejnosti. Tu ide o to, čo týka iba tovarov a služieb, ktoré sú verejne prístupné, alebo či by to malo byť aj na súkromnej úrovni, ktoré sú disciplinované na súkromnej úrovni. Potom tu vidíme to, ako je to poriešené v niektorých členských štátoch, sú rozličné koncepty, napríklad niektoré členské štáty majú zadefinovaný jeden z prvkov, vo väčšine členských štátov majú pokryté viaceré dôvody. Čo sa týka výnimiek, ich mnoho. Zameriam sa iba na dve. Pozitívne kroky. Ťažko je zadefinovať to, že čo sa koná na národnej úrovni, ale máme tu expertov, ktorí sa v tom vyznajú. Nie všetky členské štáty majú takéto pozitívne kroky, pozitívne opatrenia. Týka sa to pre všetkým postihnutia, etnického pôvodu rasy. A najviac sa to využíva v pracovnoprávnej oblasti a v oblasti vzdelávania. Potom druhá vec sú rozličné dávky, rodinné dávky. Tu ide o to, že sú štáty, ktoré majú vyriešenú otázku registr- registrovaného partnerstva. Vieme, že sú tu rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, a napriek tomu sú také členské štáty, ktoré jednoducho obmedzujú vyplácenie takýchto dávok. Je to obmedzené iba na tých, ktorí sú osobášení. Dôležité je uplatňovať zákony správne, dôležité mať správny prístup k spravodlivosti. To je veľmi zásadné. Máte legislatívu a nie je možné, aby obeť využívala, tak jednoducho to nepomôže nikomu. Takže ešte by som chcela povedať, čo sa týka judiciálnych a administratívnych postupov, takisto v väčšine členských štátov sú rozličné typy postupov, mediácia, zmierovanie a tak ďalej. Potom druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je právne postavenie, právna situácia a združovanie. Jednoducho sú tam rozličné typy pomoci, ktorá je poskytnutá obetiam diskriminácie sú tam rozličné spôsoby, ako to ríše členské štáty. Častokrát je tak, že sekundárna legislatíva na národnej úrovni vlastne bráni eh, určitým organizáciám, aby konali Takže mohla by som hovoriť o tom dlostor, dlhé zoznamy, ale jednoducho miestami to nie je veľmi prehľadné. Dôkazné bremeno sú členské štáty, ktoré to ešte nemajú zosúladeného smernicou. Otázka obeti toho, kto je obeť, kto nie. Tu sú rozličné princípy, sú veľmi rozdielne v členských štátoch. Niekde tá ochrana je poskytovaná iba v pracovnoprávnej oblasti a nie inde. No a potom samozrejme sankcia náprava. Je nutné tu mať primerané opatrenia, primerané tresty, primerané kompenzácie a samozrejme sú tu, je to veľmi rozdielna situácia a musíme si uvedomiť, že sú tu rozličné spôsoby kompenzácie, ktoré členské štáty majú rozriešené tak, druhé onak. No a e, nie je tu nejak, nejaký veľký, veľká judikatúra zatiaľ v tejto oblasti, takže Jednoducho často je ťažké spravodlivo rozhodnúť. Je veľmi zložité otvoriť vôbec konanie, sú tu krátke lehoty, je to veľmi zložité. No a častokrát je tu nedostatočná podpora obeťam, kompenzácie sú zložité, a teraz orgán, ktorý sa rovnosťou. No a čo vidíme tu, a čo je veľmi dôležité z hľadiska horizontálnej smernice, že iba 5 štátov sa rozhodli, že obmedzia tieto kompetencie týchto orgánov. Sú to ostatné sú to také orgány, ktoré tu aplikujú rozličné dôvody. No, to je uvedené v tom rámci. Dôvody sú teda rozličné. Čo sa týka týchto orgánov, sú tam viaceré úlohy, ktorými sa musia zaoberať. Niekedy sa nepožaduje ich nezávislosť a musia fungovať prepojeným spôsobom. A tá efektívnosť a to, ako oni postupujú, to je rozlične riešené, riešené v jednotlivých členských štátoch. Dôležité je šíriť informácie, podporovať dialog, monitorovať legislatívu. Častokrát tieto úlohy vykonávajú tie orgány bez toho, že by oni dostali potrebné prostriedky alebo zdroje. Takže na záver by som mohla povedať, že mnohé členské štáty sa rozhodli, že chcú riešiť túto otázku ochrany aj mimo pracovnoprávnej oblasti a netýka sa to vlastne iba raz, je to uvedené už v AKI. A čo sa týka ďalších oblastí, tak e, sú tam určité medzery, nedostatky, nechcem to menovať. Vidíte tu moju prezentáciu, kde sú viaceré veci uvedené. Dôležité je predchádzať tomu, aby bolo to rozdielne riešené v členských štátoch, aby tá úroveň ochrany bola rôzna. V 90. rokoch, keď sa s tým začalo, tak vlastne sme sa zoberali prekážkami voľnosti pohybu. Ďakujem. OK, thank you, thank you so much. Thank you so much. That's been a... Srdečná vďaka. A very Ďakujem a vaše vystúpenie bolo veľmi presné, vyčerpávajúce a jasné z hľadiska Európskej siete právnych expertov. Pierre Bosson, riaditeľ sociálnej platformy 10 minút, nech sa páči. Platform, which is the largest European network of social NGOs in Brussels. Sociálna platforma E, sídli v Bruseli a je za to, aby táto blokovaná smernica bola odblokovaná, pretože teraz sme v naliehavej situácii. Ľudia čakajú na to, aby mohli uplatňovať svoje práva a je dôležité, aby sme boli koherentní, koherentní vzhľadom na realitu v teréne. Ľudia tam trpia diskrimináciou každý deň a rád by som bol dnes taký osobnejší. Eu, každý šiestý Európán trpí diskrimináciou. Každý šiestý e, v tejto sále trpí diskrimináciou. To znamená, že Eh, som si istý, že keby ste vy eh, v minulosti boli bývali vystavení v minulosti diskriminácii, neboli by ste mali prístup na vynikajúce univerzity a nemali by ste tie pracovné posty, ktoré máte teraz. Určite by ste bežali z tejto sály, aby ste si našli nejaký lacný podnájom, aby ste si zarobili peniaze, aby ste si mohli tento podnájom zaplatiť. Určite váš telefón by zvonil, pretože riaditeľ e, vašej školy by vás volal, že vaše 16-ročné dieťa e, je šikanované, pretože sa zistilo, že je homosexuál a za toho teraz deti prenasledujú. A keby išiel hľadať nejaký podnájom, tak by mu e, priamo povedali, nie, ľutujeme, ale už ten prenájom bol prenajatý. To znamená, že aj keď sa to môže zdať prehnané, každý šiestý občan bol už vystavený nejakej forme diskriminácie. A pokiaľ ide o legislatívne ciele, tak tam nejde o to, aby sa tento problém vyriešil. My už predsa veľmi dlho čakáme na to, aby sa to odblokovalo, lebo my naozaj chceme riešiť problémy, máme svoje vlastné hodnoty, ako napríklad rovnosť a nazdávame sa, že Všetci ľudia, aj keď sa navzájom e, líšia, majú mať rovnaké práva. A teraz rada. Ja si myslím, že v rade, tak ako povedal Raul, je potrebné odblokovať politickú vôľu. Politická vôľa je najdôležitejšia. O čom tu hovoríme? O sociálnych mimovládnych organizáciách? Veď oni podporujú túto smernicu, komisia, parlament, odbory, všetci ju podporujú keď sme robili prieskum verejnej mienky medzi európskymi občanmi, či sú všetci za treba vedieť, kto je proti a my teraz sme sa dozvedeli, že niektoré členské štáty sú proti tomuto e, riešeniu, proti tomuto návrhu smernice v roku 2000, keď e, rovno, smernica o rovnosti medzi rasami bola prijatá, tak nám bolo povedané, že E, sú tu ešte aj ďalšie priority ako zamestnanosť a Lisabonská e, stratégia a jednoducho rovnosť. Tam e, by sa mali všetci ľudia zamestnávať rovnako. A my chceme, aby bola rovnosť aj v oblasti zamestnávania aby tam nebola diskriminácia. Keby tam nebola diskriminácia, tak mi vysvetlíte, ako mladé, malé, postihnuté dieťa nemohlo chodiť do školy, preto, Prečo? Pretože mu to zabránili, alebo nemal prístup do autobusu alebo do vlaku. Ako takýto človek si potom nájde zamestnanie, keď bude dospelý? Táto legislatíva by mala umožniť, aby e, mali všetci prístup e, k zamestnanosti, aby neboli diskriminovaní. Koherentnosť so súčasnou stratégiou, stratégiou rastu a stratégiou pre zamestnanosťou. Tento o, eh, cieľ veľmi nezdielam, ale myslím si, že je o tom dôležité hovoriť. Eh, mimovládky z oblasti sociálnych záležitostí o tom chcú tiež hovoriť. Ak chcete bojovať proti nezamestnanosti, proti chudobe, tak je to dôležité, lebo treba si uvedomiť, že ak dáte do centra vášho záujmu boj proti nerovnosti, tak možno dosiahnete aj tieto ciele konkrétny príklad, pretože to chceme povedať rade, pretože tá sa dožaduje konkrétnych príkladov. Vysokoškolské vzdelávanie vo Francúzsku, to je moja e, krajina, zoberte si tam chlapca z predmestia. Najskôr e, chodí na špecifické prípravné kurzy, opustí e, svoje predmestie, dostane sa na vysokú školu, ktorú v minulosti nechcel, dostane prístup k zamestnaniu a má možnosť nájsť si zamestnanie. Takže ak dáte do centra vášho záujmu e, rovnosť, tak nebude, nebudú tu ďalšie problémy, alebo ďalšie problémy budú vyriešené. E, my chceme jednoducho, aby rada bola koherentná. A ešte jedno posolstvo, ktoré som si dnes ráno vypočul. Nechcem povedať, že som proti, ale máme problém pochopiť to. Koherentnosť predchádzajúcou legislatívou. Hovorí rada, že je tu problém s kompetenciami, subsidiaritou, proporcionalitou, ale ja to nechápem. Povedzte mi, ako sme mohli v roku 2000 prijať smernicu o rovnosti rás, Lisabonskú zmluvu v roku 2010, ktorá ešte zlepšila a zvýšila kompetencie EÚ a dnes nám rada hovorí, že nie sme kompetentní pre túto novú smernicu. Vysvetlite nám to, prosím vás. Dajte nám k tomu vysvetlenie. Tak ako to povedal dnes ráno Raúl, pokiaľ ide o ďalšie aspekty. Rád by som vám položil otázku. Ja viem, že môj kolega o tom už hovoril, ale niekedy treba skutočne pristúpiť aj k vyhodnoteniu neinvestícií do vzdelávania a zrovnoprávnosti. Zoberme si e, francúzske vysoké školy. Zoberme si, keď, keď e, deti, ktoré E, vyštudujú vysokú školu, tak ušetria sa obrovské prostriedky na to, že oni budú zamestnaní a nebudú odkázané na dávky v nezamestnanosti. A ešte ďalšie príklady pre koherenciu. Koherencia s demokratizačným a demokratickým procesom. Mnohé sociálne mimovládne organizácie hovoria to isté. E, dlhá práca s komisiou a parlamentom ako aj s odbormi viedlo k prijatiu spoločného vyhlásenia k tejto smernici. Ale povedzte mi, prečo je také ťažké diskutovať so zástupcami rady? Prečo je ťažké vysvetliť im alebo povedať im, kde máte problém? My vám môžeme e, poskytnúť našich expertov. My nechceme participovať na negociáciách, ale možno vám vysvetlíme, možno pomôžeme sprostredkovanie vyriešiť tieto ťažkosti. Takže je dôležité možno, aby ste poznali tieto ťažkosti. A toto je môj posledný bod, ale je to taký delikátny bod, pretože my veľmi dobre chápeme, že a my všetci súhlasíme e, ako zástupcovia občianskej spoločnosti, že smernica antidiskriminácia e, e, bojuje, za, bojuje proti diskriminácia za rovnoprávnosť. A to je minimálna norma z hľadiska toho, čo je priateľné a čo nie je priateľné. Zdá sa však, že e, to je maximum, čo dokáže e, urobiť rada. Samozrejme, že Európa sa zo dňa na deň nezmení, ale treba začať rokovať na politickej úrovni. A si nám, prečo ste proti tomu. Ďakujem. Predseda, ďakujem. Ďakujem, pán Bosom. Teraz navrhujem, aby sme otvorili prvý okruh otázok. Dámy a páni, poslankyne a poslanci, nech sa páči, môžete vystúpiť. Ak si želáte, želá si niekto zdvihnúť ruku. Áno, pán, pani Lunáček, nech sa páči. Niektoré argumenty už boli adresované postoju komisie, postoju rady, ale možno by bolo dobre, keby sme aj my zareagovali. Pani Lunáček, nech sa páči, dávam vám slovo a potom dám slovo spravodajcovi. Ďakujem pekne. Ďakujem za tieto naozaj veľmi dobré prezentácie, ktoré tu odzneli a z ktorých jasne vyplýva, prečo by sme my už nemali ďalej čakať. Táto smernica sa pripravuje už veľmi dlho a ja by som chcela poukázať na to, čo povedal pán Buson v závere svojho vystúpenia. Hovoril o tých nákladoch a mne sa páči ten prístup hovoriť o tom, aké náklady by priniesla situácia neimplementácie, lebo tomuto sa nikto nevenuje. Prepačte, ja som tu nebola v úvode, takže e, neviem, či niekto spomínal, ktoré sú to tie krajiny, ktoré to nedržiavajú, ale ja uh, viem uh, o jednej krajine, je to Nemecko, ja som síce z Rakúska, ale spomeniem túto krajinu, ja som sa stretla e, v Kolíne pri Lesbian and Gay Eurogames s pánom Westervelem. A on tam privítal všetkých účastníkov, ja som bola jedným z nich a ja som mu položila otázku, prečo uh, a myslím, že to bola súčasťou e, koaličnej dohody v tom čase, prečo teda Nemecko nechce implementovať túto smernicu. Takže ja som využila tú príležitosť, spýtala som sa ho na tie dôvody pretože vy sa tiež predsa otvorene priznávate k tomu, že uh, ste homosexuálno a on mi povedal, no nepolitizujme tu teraz. To je len taká stručná anekdota na túto tému. Uh, ale ak to chápem správne, tak v Nemecku ide o tie náklady implementácie, pokiaľ ide o prístup e, vozičkarov a ďalších. Áno, toto sú vysoké náklady. Ale ja si kladiem otázku, vy ste spomínali to vyššie vzdelávanie a existujú nejaké štúdie o tom, aké sú náklady neimplementácie v niektorých krajinách? Len by bolo dobre niečo také mať. A niektoré členské štáty, ktoré sa sťažujú na vysoké náklady implementácie, hlavne v čase krízy. A bolo by dobre, keby sme im povedali, koľko by stala neimplementácie. Pokiaľ ide o depresiu, o samovražedné sklony, e, nevyužívanie zdrojov v prípade e, diskriminácie. Takže to je moja otázka. Pani Gönc, ďakujem pekne. Plne súhlasím s tými, ktorí tvrdia, že potrebujeme takúto horizontálnu smernicu proti diskriminácii. A pokiaľ ide o transpozíciu v jednotlivých krajinách, toto je veľmi zaujímavé. Ale nede iba o to, že tá transpozícia pokrývkáva. Ide aj o to, že v mnohých krajinách e, akoby hodili z piatočku, pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice v oblasti zamestnania. Pán Dimitra Kopulos, mňa zaujalo to, čo ste povedali vy, že tí, ktorí sú diskriminovaní, sa často neobrátia na príslušné orgány. A to dokonca ani v krajinách, kde takéto orgány existujú. A myslím, že toto úzko súvisí eh, s tou spoločenskou klímou, že to úzko súvisí s tým, ako k tomu pristupujú politickí aktéry. Títo často nevyjadrujú podporu takýmto osobám a tejto smernici. Takže mňa by zaujímalo, ako vy vnímate situáciu v Európe. Vy ste spomínali, že politická klíma zohráva dôležitú úlohu E, že tomu tak bolo, keď sa tak mm, smernica príjmala. Takže zmenila sa nejako tá politická situácia, politická klíma. A čo by sme mohli spraviť, aby sa situácia zlepšila? Ďakujem. Dobre. A teraz pán spravodajca, ak sa nehlási niekto ďalší, takže pán Romeva, nech sa páči. Ďakujem. Mám dve otázky. Vypočuli sme si, naozaj tu odznelo veľmi jasne, že existujú dôkazy, boli tu vedené nejaké príklady, naozaj len zopár, ale naozaj vidíme, že to je len špica ľadovca. Čiže e, tá realita je často ešte horšia, ešte zložitejšia. Takže toto máme podložené. Potom ste hovorili o súlade s národnou legislatívou. A správneho hľadiska sa často argumentuje tým, že toto je európska norma, ale toto je často v rozpore s tým, čo už majú členské štáty vo svojej legislatíve. Čiže prečo niektorí nechcú, aby sa to urobilo celoeurópsky, keď už to majú vo vlastnej legislatíve? To je tá otázka, ktorá tu vystáva. Čiže mňa by zaujímalo, či táto opozícia, či ju môžeme vnímať ako porušovanie samotných zmluv dohovoru OSN o osobách s postihnutím, rozsudkov Európskeho súdneho dvora. teda že neimplementácia alebo neprijatie tejto normy, že by mohla byť v rozpore s e, európskym aký. Toto by mňa zaujímalo. A otázka tých nákladov, ktorú teraz nastolila, nadnesla Urike. Myslím si, že presne o to ide. Ja politicky nemám dobrý pocit, z používania argumentu nákladov v prípade takéto smernice, lebo tá smernica je o právach, o základných právach a nie o nákladoch. A ja si myslím, že základné práva by sa mali implementovať bez hľadu na to, aké náklady za sebou takáto implementácia prináša. Ale počúvame tu už roky argument nákladov. A ja by som povedal, hovorme o všetkých tých nákladoch. A v tomto presne podporujem kolegyne Lunaček a preto som ja požiadal Libe, aby sa vypracovala štúdia na túto tému. Lebo, ak dovolíte, máme už trošku plné zuby tohto argumentu, nákladového argumentu. Áno, náklady poznať chceme, ale ne, zaberáme sa všetkými typmi nákladov. Aj nákladmi, ktoré by priniesla neimplementácia tejto právnej normy. Áno, ak to tam zakomponujeme, dobre, budeme mať jasný prehľad o celej problematike, ale keď budeme hovoriť iba o otázkach nákladov implementácie časti smernice, napríklad pokiaľ ide o, o to dostupné ubytovanie a tak ďalej, toto podľa mňa nie je objektívne, je to naozaj uh, stranné a nie je to um, v záujme tej smernice ako takej. Takže ja by som podporil tie otázky, ktoré už položila kolegyňa Lunaček. Takže aký prístup zvoliť k tejto otázke nákladov? Dobre. Komisia alebo rada, chcete sa vyjadriť k tomu, čo tu odznelo? Ak nie, Ak už nechcete nič povedať k tomu status quo, k tej blokáde, k správaniu niektorých členských štátov alebo inštitúcií? Či predsa len? Ak nie, tak panelisti ostávajú slovo. Pán Busant, nech sa páči. Áno, pán predseda, stručne k tomu, čo povedala pani Lunaček tým nákladom. Sú tu dve veci. Rád by som sa vrátil k otázke toho dialogu, k otázke interakcie medzi radou a mladým organizáciám. Ja tu mám kolegyňu Karlotu Bezot z EDF. No a my často vidíme, že to, čo sa diskutuje v rade, je úplne odtrhnuté od toho, o čom hovorí občianská spoločnosť. Ehm, niektorí majú dojem, že niektoré obce by sa museli eh, celé zrovnať zo zemou a postaviť na novo, aby boli naozaj dostupné aj pre postihnutých, ale o to vôbec nejde, eh, pokiaľ ide o rozpočet, náklady a tak ďalej. Eh, takže to pochopenie nie je správne. Ehm, my tvrdíme, že občianská spoločnosť by mala byť zastúpená za rokovacím stolom v rade. Nie, to nie je naša úloha, ale môžeme poskytnúť vstupy, môžeme ehm, sa zúčastňovať rôznych verejných vypočutí, toho typu ako toto dnešné a tam môžeme viedieť, ako si my predstavujeme implementáciu tejto legislatívy. Dobre, ďakujem pekne, pani Šopa. Áno, ja by som sa vrátila k dvom veciam. Poprvé, to, čo povedal spravodajca, či je to v rozpore s inými normami. Ja s ním súhlasím, že by sa to malo preštudovať, že by sa mal pracovať štúdia ale pokiaľ ide o európsky e, dohovor, tak e, je to v rozpore, pokiaľ ide o európsky dohovor o, postihnutí. Keď sa vrátim do 90. rokov, keď sme bojovali za legislatívu proti rasovej diskriminácii, keď sme to predložili členským štátom a keď sme hovorili, že to dokazovacie bremeno by sa malo presunúť, oni všetci tvrdili, to sa nedá. A zabudli, že v 97. už bola prijatá smenica, ktorá presne tento princíp v oblasti um, rodovej uh, uplatňovala. Takže to, čo platilo v prípade rodovej rovnosti, nemá platiť v oblasti rasovej rovnosti. A teraz tvrdíte, že to, čo platilo v týchto dvoch oblastiach, neplatí v prípade veku, náboženstva, sexuálnej orientácie a tak ďalej. A, takže toto musíme e, stále mať na zreteli, musíme stále pripomínať členským štátom, že keď ratifikujú nejakú zmluvu, uh, tak eh, mm, že to sa spája s určitými, s určitými eh, konsekvenciami. A potom vy ste vraveli o tom, že tá implementácia pokrývkáva, že dokonca máte pocit, že tá legislatíva je niekedy spiatočnícka. Ja nemám takýto pocit eh, tejto spiatočníckosti. Ja si myslím, že tá implementácia je komplikovanejšia. Áno, je fajn má dobrú legislatívu, ale ak tie obete nemajú prístup, ak nemôžu využívať túto legislatívu, tak na čo takáto legislatíva je? Je podľa mňa zložité tú legislatívu implementovať, jednak preto, lebo sama o sebe je zložitá. Ale potom tie náklady, nie sú tam žiadne investície, neinvestuje sa do toho, aby právnici, aby sudcovia chápali, aké princípy diskriminácie platia, ako pristupovať k prípadom diskriminácie. A v niektorých krajinách vidíte, že diskriminácia vôbec nie je v právnom vzdelávaní súčasťou osnov. Uh, Takže toto je len súčasť toho problému, ktorú je ale potrebné takto vnímať a chápať. Takže investície sú potrebné, sú potrebné sprievodné opatrenia. Ten zákon nestačí. Musíme mať sprievodné opatrenia. Zákon ako taký všetko nevyrieši. Musia tam byť ďalšie opatrenia. Legislatíva samotná nepostačuje. Ďakujem pekne. A teraz ešte pán Dimitra Kopôz, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Len by som chcel zdôrazniť jednu vec a to, že si nemyslím, že by argument nákladov mal sa mal odznievať v otázke e, diskusie o e, základných právach, ale už keď tento argument e, znašame, tak je potrebné to robiť náležitým spôsobom. Napríklad v 80. 90. rokoch e, boli vypracované kalkulácie, pokiaľ ide o inštitucionalizáciu osôb e, s mentálnym postihnutím, teda osôb s mm, nejakými intelektuálnymi um, handicapmi a vidíme, že tieto náklady e, sú naozaj veľmi vysoké. Takže toto je už podložené. Sú tu určité kvantifikovateľné ukazovatele, určité náklady e, diskriminácie, respektíve diskriminácie. Ale potom sú tu veci, ktoré nie je možné vyčísliť ale je potrebné aj diskutovať. Napríklad, o čo prichádzame, keď osoby s rôznymi postihmi alebo osoby s inou sexuálnou orientáciou, e, ktoré sú diskriminované, e, o čo prichádzame, keď tieto osoby napríklad nemôžu vykonávať nejakú činnosť, čo by sa stalo, keby Stephen Hawkins e, kvôli svojmu postihu nebol, mal možnosť pracovať, pôsobiť, ako by to bolo zmenilo našu spoločnosť. Takže túto otázku si musíme klásť. Pán Malinov sa tiež prihlásil o slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja mám len otázku na pána Dimitra Kupulosa. Vy ste spomínali otázku metodiky. Hovoríte, že najbeznejšia diskriminácia je diskriminácia na základe veku. Ja vám verím, ale nie je to trošku zavadzajúce, pretože všetci starneme a samozrejme, že už z definície starí ľudia sú tarčom diskriminácie napríklad u nás. Máme pocit, že diskriminácia sa týka skôr iných skupín a nie starých osôb, ale keď urobíte nejaký prieskum, tak tie čísla vždy vykážu nejakú diskrimináciu na základe veku. Takže ja si myslím, že toto eh, je zavadzajúce urobiť z toho prioritu. A potom ešte otázka toho, či sa tu vyvíjajú nejaké vzorce, či môžete poukázať nejaké vzorce, pokiaľ ide o diskrimináciu a jej dôvody v krajinách e, e, východu, bývalého komunistického bloku, e, či sú tu nejaké rozdiely na osi sever, juh, východ, západ, pretože to by mohlo zohrávať svoju úlohu, pokiaľ ide o legislatívu v boji proti diskriminácii a ešte ďalšia vec, keď hovoríme o smerniciach, o, o takýchto smerniciach, niektoré krajiny už majú svoje zákony, ktoré sú oveľa prísnejšie. A možno toto je dôvod, prečo niektoré krajiny sú proti takéto európskej legislatíve, lebo ich legislatíva je prísnejšia a museli by znižiť tú látku. Takže moja otázka, ktorá krajina má legislatívu, ktorá nás zasahuje nad rámec tej legislatívy, o ktorej tu hovoríme? Dobre, ešte niekto ďalší? Z panelistov možno? K tomu, čo povedal pán Malinov, pani Šopan. Áno, ja si myslím, že e, to znižovanie nejaké látky e, naozaj e, toho sa nemusíte bať krajiny, ktoré majú vyššiu mieru ochrany, môžu si ju ponechať. Takže toto nie je dobrý argument, ak tým nejaké krajiny argumentujú, keď sú proti stanici o nediskriminácii. tak tento argument naozaj neobstojí. Dobre. Ešte niekto? Dobre. Poďme k tretej časti, k tretiemu panelu. Áno, samozrejme, Prepačte, ja som sa pýtal, či sa niekto chce vyjadriť. Nevšimol som si vás. Samozrejme, že môžete vystúpiť pán Dimitra Kopulos. Ďakujem pekne, len chcem reagovať na to, čo povedal posledný rečník. Ten vek. Už keď sa hovorí o veku, tak eh, nemáme na mysli iba starých ľudí, máme na mysli aj eh, deti a mládež. To je prvá vec. Druhá vec. Vek. Vek eh, je takou prierezovou otázkou. Napríklad, keď sa pozrieme na etnické menšiny, tak eh, tam deti, mládež a starí možno sú vystavení diskriminácii viac než eh, eh, ten zvyšok populácie. Pokiaľ ide o tie údaje, máme tam dve také skupiny. Eurobarometer, ten sa obracia na všeobecnú populáciu Eh, aké sú vaše názory, ako vy vnímate diskrimináciu, mm, ktorý dôvod je dôležitejší a tak ďalej. A potom je tu iný typ prieskumov a to robíme my. My sa obraciame na konkrétne skupiny a pýtame sa ich, aké oni majú skúsenosti s diskrimináciou. Takže to sú dve rôzne formy eh, údajov. Takže Eurobarometer toto je populácia vo všeobecnosti, ako to oni vnímajú, kto je najviac vystavený diskriminácii a tak ďalej. Ale my v našom prieskume sa zameriavame na konkrétne skupiny a naozaj nám z toho vychádza, že ten vek je dôležitým faktorom, e, ktorý e, je ale taký prierezový, teda spája sa často aj s inými, inými dôvodmi diskriminácie. Dobre teda, ak vám to všetkým stačí, tak poďme ďalej. Teraz tretí panel. Ide o prekonávanie prekážok, pokiaľ ide o rovnosť v EÚ, teda aké kroky je potrebné prijať. Čiže teraz budeme hovoriť o tých prekážkach, vrátanie nákladov. A rád by som teraz prizval za predsednícky stôl pána Tobiasa Müllensífena, ktorý je z riaditeľstva pre rovnosť Európskej komisie. Takže poďte sem, pán Müllensífen. Vítajte. Ďalej pozývam pána Jozefa De Viteho, ktorý je predsedom Equinetu, Európskej siete orgánov zaoberajúcich sa rovnosťou. A potom tu budeme ešte zastupcov mimovládnych organizácií ktorý sa zaoberal diskrimináciou. Je to Age Platform Europe. To je pani Anne-Sophie Paront. To je otázka diskriminácie na základe veku. Potom otázka diskriminácie na základe postihnutia. To je EDF. Máme tu pani Karlotu Pesoci. A pre otázky sexuálnej orientácie tu máme zástupcu ILGA Europe eh, Grega Čarneckého. A pokiaľ ide o Eh, náboženské presvedčenie, eh, tam je to agentúra ENAR, ktorú zastupuje pán Michael Prívod. Takže poďte všetci sem k nám. Máme tu teda panelistov, ktorí dostanú priestor 10 minút. Pokiaľ ide o zastupcov organizácií, tam to bude asi 30 minút pre všetkých dohromady. A začneme teda pánom Müllenzifenom, riaditeľstva pre rovnosť Európskej komisie. Nech sa vám páči, máte 10 minút. Thank you very much, Chair, and thank you very much for inviting us. Um... Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne za to, že ste nás pozvali. Dnes sme vlastne už mali pre, prednášku nášho riaditeľa, ktorá bola tak viac poňatá teoretickejšie. Čo ja by som teraz chcel spraviť v týchto pár minútach, že by som vám chcel poskytnúť informáciu o tom, o čom sa diskutuje na úrovni pracovnej skupiny rady. Takže ja by som skôr povedal, čo sme diskutovali na tejto pracovnej skupine 3,5 roka, aby ste mali určitú predstavu, kde sa nachádzajú tie problémy. Nechcem hovoriť o politických záležitostiach, skôr o takých technických, ktoré boli súčasťou tej diskusie. Isté je vám známe, aká je základná štruktúra návrhu. E, tam sú viacer dôvody, sexuálna orientácia, vek, e, postihnutie, na, náboženské presvedčenie a, a náboženské význanie. Dobre, takže to je vám iste známe, to sú vlastne tie e, dôvody diskriminácie a potom z hľadiska obsahu sú tam dve časti tej smernice. To je vlastne tá časť, ktorá sa týka nediskriminovania, ktorá je veľmi podobná tej smernice o rasovej nediskriminácii a potom tu ide o práva um, ľudí s postihnutím, kde tu o prístup a tak ďalej. To je tá druhá časť. Takže teraz by som chcel prejsť jednotlivé témy, o ktorých sme doteraz diskutovali to, čo je najdôležitejšie, vlastne zameranie, oblasť pôsobnosti smernice ako takej, keďže vieme, že pokrýva napríklad prístup k službám a k tovarom, to, čo nakupujete v každom živote, potom je, je tu prístup k bývaniu a k finančným službám, potom je tu sociálna ochrana, ktorá sa týka aj e, zdravotníckého, zdravotného zabezpečenia. A tu ide napríklad o vec, kde si viaceré členské štáty myslia, že čo sa týka vzdelávania a sociálnej ochrany je to výlučná kompetencia členských štátov a že tieto dve oblasti mali vylúčené z tej smernice, ktorá by sa mala preto zameriavať na prístup k tovarom a službám. Takže boli tu rozličné návrhy riešení a chcel by som povedať, že to, ako sa to navrhlo a tá celá organizácia systému sociálnej ochrany a vzdelávanie je v plnej kompetencii členských štátov. Čo sa týka prístupu k tým tovarom a službám, tak vlastne to je tá oblasť, ktorú mala pokrýva tá smernica. Zatiaľ ešte tam nie je konsenzus, my na tom pracujeme naďalej, hľadáme tam rozličné spôsoby objasnenia tejto záležitosti. Potom, čo sa týka rozsahu pôsobnosti, tak tu ide aj o ten rozsah, kde, do akej miery by sa mali pokryť tovary a služby. Môžem spomínať, čo sa týka návrhu komisie, my sme tam povedali, smernica by sa mala uplatňovať iba na jednotlivcov, ktorí vykonávajú nejakú profesionálnu alebo obchodnú aktivitu. To, hovorilo sa, že to nie je veľmi relevantné kritérium a že relevantnejšie kritérium bolo byť nezasahovať do súkromného rodinného života. Takže to sú tie dva prípady, ktoré sa týkajú prístupu k službám a tovarom, kde by sa neuplatňovala smernica a poprvé by to bolo vtedy, že ak tovary a služby nie sú v dispozícii pre verejnosť, napríklad ak predávate, predáte vaše osobné auto nejakému priateľovi alebo tak ďalej. Keď, takže keď sa neobrátite na trh ako taký, No a potom na druhej strane, ak dáte nejaký inzerát na internet alebo do novín, tak vlastne potom tá, ten tovar alebo tá služba je prístupná verejnosti, malo byť pokryté. Potom ďalšia téma e, sú transakcie, ktoré sa týkajú súkromného rodinného života. Takže napríklad, keď vy prenajímate e, vo vašom byte napríklad e, nejakú izbu, alebo keď máte nejakého výmenného študenta nejakú dobu u vás, takže to by spadalo pod túto oblasť súkromného a rodinného života, takže by to nebolo pokryté. Potom ďalšia záležitosť, o ktorej sa diskutuje. Diskriminácia na základe veku, iste viete, že tam vekové limity, keď si pozriete napríklad nariadenia, ktoré sa týkajú e, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania, zdravotníckej starostlivosti, Mnohé pravidlá sa týkajú určitých vekových limitov, dostanete ich, keď máte určitý vek, alebo respektíve nedostanete. To znamená, členské štáty sa obávajú, že tu budú nejaké právne problémy, ktoré sa týkajú ustanovení a sociálnych systémov, sociálne zabezpečenie, keď si pozriete, aké sú skúsenosti o smernicou zamestnávaní, tak je tam množstvo judikatúry, ktorá sa týka diskriminácie na základe veku. No a potom v rámci tejto smernice tu máme určitú výnimku pre, pre vek. A teraz použijem trošku taký právnický žargón, takže to znamená objektívne hľadiska je možné odôvodniť to, že sa rozličným spôsobom pristupuje k osobám rozličného veku, ak tie opatrenia sú nevyhnutné. Takže je to vlastne princíp proporcionality. Takže môžete mať určité vekové limity, ale musieť byť primerané. V každom prípade toto pravidlo by vlastne nebránilo v tom, aby teda ľudia sa obratili v prípade nutnosti na súd. Takže na pracovnej skupine rady sa diskutuje o tom, akým spôsobom predísť eh, tomu, aby tu boli nejaké vážne problémy. Jedna z možností by bola úr. Také právne predchádzanie, takže to je určitá možnosť a potom by to bolo e, vyňatie e, vlastne z tejto oblasti tých vekových limitov. Takže to by sa týkalo niektoré oblasti ako zdravotníckej oblasti, to sú tie možnosti, o ktorých tu diskutujem. Potom tretia vec, finančné služby Takže to sú veci, o ktorých sa intenzívne diskutuje pre všetkým po tom rozhodnutí, známom rozhodnutí z Európskeho súdneho dvoru, kde išlo o Takže tu máme opätovne určitú výnimku v tom texte, kde je uvedené, že tie proporcionálne rozdiely e, v rámci prístupovania k osobám rodičného veku sú umožnené, ak teda to posilnutie alebo ten vek znamená určitý rizikový faktor a ak sa to opiera o riadne posúdenie rizik, ktoré vyplýva z poistno-matematických modelov. Takže je tu určitá obava členských štátov, že táto výnimka môže byť spochybnená, že možno sa obrátiť na súd, podobne ako v tom prípade test AŠA. Takže je tu snaha e, to riešiť tak, aby to bolo istejšie. Tu ide o model súkromného poistenia, ako iste viete, napríklad životná poistka. Jednoducho by neexistovalo, ak by ste nemohli brať do úvahy vekovú komponentu, to je každému jasné. Takže vlastne sa o tom diskutuje, ako to vyriešiť. A sú tu členské štáty, ktoré podporovali to, aby z toho, z toho rozsahu posobnosti sa vyňali finančné služby, zatiaľ čo my a komisia sme proti. No takže sa tu ďalej pracuje na tom, sa tu odstraňujú také tie dvojtvárne prvky. Je tu to riziko toho, že by sa to riešilo, potom na súde by tam boli nejaké výnimky. Potom štvrtá vec je koncept diskriminácie ako také. Vlastne ide o to, čo je diskriminácia, čo je relatívne bezproblémové a zatiaľ sme o tom nediskutovali, je definícia priamej a nepriamej diskriminácie. Sú tu určité skúsenosti z práce na iných smerniciach a je to bezproblémové. Čo je trošku kontroverznejšie, definícia obťažovania. Je to teda určitý dôvod e, diskriminácie. A ten pojem, ktorý tam je uvedený, je trošku príliš e, široký. Toto obťažovanie je vlastne opakovaná záležitosť, nie je to e, jednorázová záležitosť, zatiaľ tu nie je ešte dosiahnutá zhoda. Myslíme si my ako komisia, že ak je to dostatočne závažné, tak aj jednorázová záležitosť, jedno, jednorázový incident môže byť e, závažný. Takže je tu o to, že sú tu určite skúsenosti z oblasti zamestnávania, zamestnanosti a E, tam sú ale určité rozdiely od situácie, kde napríklad sa, e, si vyberte do obchodu a chcete niečo kúpiť. Takže ďalšia vec je diskriminácia združovaním. To nebolo v našom pôvodnom návrhu komisie. Bolo tedy to rozhodnutie súdu bolo veľmi, zna, veľmi také e, iba nové. Takže tento dôvod diskriminácie to ešte nebolo také rozpracované. No a No a potom tu vystáva otázka, ako, ako to zadefinovať, lebo je to pomerne široká oblasť, oblasť týchto zväzkov. Potom piata veľká záležitosť, o ktorej diskutuje rada, to je druhá časť návrhu, kde ide o práva občanov s postihnutím, ide tu o primerané bývanie a prístup, takže sú tu rozličné prístupy. Prístup tu ide o všeobecné e, také opatrenia, ktoré sa zameriavajú na odstraňovanie bariér, zatiaľ čo e, otázka bývania to sú také ad hoc riešenia, to znamená, že v konkrétnom prípade ako pomôžete danej osobe, akým spôsobom upravíte dané bývanie na to, aby, aby e, tá osoba sa dostala k tým požadovaným službám a tovarom. Takže tu ide o povinnosti, ktoré sú pomerne široké a vágne, hovoria členské štáty, takže musí to byť dobre zadefinované. Tu skôr ide o to, aký je ten rozsah celej záležitosti a aký typ postihnutia to pokrýva. Samozrejme, v texte nechceme ísť veľmi do detajlov, čo by ste mali vykonať pre osoby, ktoré sú napríklad e, odkazané na voziček a tak ďalej. Potom na druhej strane máme tu dohovor OSN a to, že bolo dobré mať spoločný prístup na úrovni EÚ, ako aplikovať e, ten dohovor OSN, ako by bolo možné takýmto spôsobom riešiť tie povinnosti, ktoré vyplývajú e, z dohovoru OSN, ako by sa to malo implementovať. Takže boli tam isté návrhy, ktoré sa týkajú samotného textu, aby tam boli lepšie definície, my zatiaľ na tom pracujeme, boli sme neúspešní. A dôležité je navrhnúť aj dlhší e, časový rámec. To je veľmi dôležité, ak si uvedomíte, aký je životný cyklus budov. Mm, to znamená, že e, to je dôležité hľadiska implementácie tej smernice. Potom tam prebiehali viaceré diskusie, ktoré sa týkali technických aspektov bývania, ako e, zabezpečiť to bývanie, prístup do toho bývania, či každý byt má byť prístupný a tak ďalej. A bola tam diskusia o tom, ak, aké sú limity tejto povinnosti a tu ide o to, že musí byť tá záťaž proporcionálna. Je to určitý koncept, ktorý sme aplikovali v minulosti. Tu ide o hodnotenie od prípadu k prípadu. E, či tá záťaž bola primeraná. No a musíme si uvedomiť, že to, čo je nutné zohľadniť, e, to sa týka práve tohoto aspektu proporcionality. Preto vystáva otázka, či to stačí a či je to dostatočná právna istota pre členské štáty. Sú takí hovoria, že nie. A potom sú tu rozličné prípady, ktoré môžu byť pokryté v tej rámcovej smernici ako takej. To sú tie, to je tých 5 záležitostí, ktoré sú hlavné, sú tam aj menšie záležitosti a sú tam aj také veci, ktoré sú našťastie nekontroverzné. Lebo keďže sú veľmi podobné, ako e, tá záležitosť ohľadne tých ostatných e, smerníc. Dôležité je riešiť aj sankcie a postavenie orgánov, ktoré sa obrajú rovnosťou. To bolo všetko, čo by som chcel povedať na úvod, aby zúčastnení posluchači vedeli, že ako prebiehala diskusia na pracovnej skupine rady. Ďakujem pekne. Pán Milan Zífen, teraz si počujeme pána Jozefa De Vite, ktorý je predsedom Európskej siete subjektov v oblasti rovnosti Equinet. Nech sa páči, máte slovo na 10 minút a sme pripravení na vašu prezentáciu. Máte slovo. Um, I have a PowerPoint presentation. Ďakujem. Ja mám PowerPointovú prezentáciu. Je tam iba 6 transparentov môžem si zapnúť počítač? Vary to nefunguje? Second. Just a second. Let's see if, it's, if it can be meant. It would be discrimination. To bude diskriminácia. A keď to pre mňa nefunguje a pre pani Chopin to ide na akej báze kvôli veku, asi to bude kvôli veku v mojom prípade. Samozrejme, že žartujem.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 to, aby sme mohli, aby si vlastne na úrovni jednotlivých štátoch mohol aplikovať ten plný potenciál tých e, platform a sietí pre rovnosť, takže to je hlavná funkcia Equinetu. E, vy poznáte jednotlivé inštancie ohľadne rovnosti, sú to smernice o rovnosti rás, pohlaví, e, no a vlastne je povinné, aby jednotlivé štáty disponovali e, orgánmi napríklad, e, ktoré podporujú obete e, diskriminácie a takisto môžu vydávať odporúčania pre prípady ľudí postihnutých diskrimináciou a poskytovať príslušné informácie. A takisto je dôležité sledovať situáciu a presadzovať správne e, praktiky. Ako som povedal, Ekinet je sieť, alebo lepšie povedané v roku 2003 po prvýkrát sa o tomto hovorilo. Bola vytvorená v roku 2007, máme 37 členov, 30 rôznych organizmov v 27 členských štátoch plus troch ďalších. Samozrejme, že my Pracujeme so smernicou rovnosti e, pohlavia a rasy, ale pracujeme aj s ďalšou smernicou a to je e, smernica 2078 na, za, a o tom vlastne teraz hovoríme. Je tu obrovský rozdiel medzi jednotlivými orgánmi, pokiaľ ide o veľkosť, mandát, štruktúru, skúsenosti. Tam je obrovská variabilita, ale pozitívne je to, že si môžeme navzájom vymieňať veľké množstvo informácií a môžeme ich spolu zdieľať. Tu by som vám chcel eh, len ukázať, ani nie tak čísla, skôr hovoríme o organizmoch ohľadne rovnosti rasy a pôvodu 34, rodovej rovnosti 32, náboženstva viery 31, veku 30, sexuálna organizácia 30 a postihnutie 29. E, to znamená, že tam máme veľa organizácií, ktoré sledujú rôzne druhy e, diskriminácie. Poďme teraz e, k centru otázky. Aký môže, aká môže byť pridatá, pridaná hodnota tejto horizontálnej smernice? Možno, že takým prvým Motívom by bolo, že už my sme zverejnili stanovisko v roku 2008, kde sa hovorilo ďalej ako pracovný trh a tam sme práve o týchto aspektoch hovorili. Ako som už spomenul, veľa vecí, ktoré tu odzneli, už sa týkajú legislatívy, ktorá v mnohých členských štátoch existuje a ide oveľa ďalej, ako bolo to, čo sa navrhovalo a pre, preto mnohé majú rôzne organizmy, ktoré sú poverené riešiť otázky spojené s rovnosťou. Napríklad Belgicko je v tomto smere už veľmi ďaleko, má mnoho e, služieb v tomto smere, napríklad pokiaľ ide o rovnosť e, e, veku, pohlavia, náboženstva a tak ďalej. Sú dôkazy o diskriminácii v oblasti majetkov a služieb a Rovnako sú aj e, súdne rozsudky v tomto smere, ale je naozaj e, na škodu veci, e, a my to musíme uznať, že napríklad v Belgicku je legislatíva veľmi mladá z roku 2003, ale sudcovia si ešte neuvedomujú, že takáto legislatíva existuje. Keď sa pozrieme na sektor zamestnanosti, na majetky a služby, tak v roku 2011 v Belgickom centre sme mali najviac prípadov práve tejto nerovnosti z oblasti majetku a služieb ako zo zamestnanosti. Bol to prvý rok samozrejme, ale my v Ekinete sme hovorili aj o diskriminácii z dôvodu veku. Sophie bude hovoriť o tejto záležitosti. A vzhľadom na to, že máme Európsky rok aktívneho starnutia, tak sme zverejnili rozsudok o tejto oblasti. Naša skúsenosť nám hovorí, že v oblasti zamestnanosti a v oblasti majetkov a služieb je zjavné, ako človek môže mať prístup k taxíku alebo k vlaku, aby sa mohol premiesňovať. Napríklad eh, jedna belgická televízia eh, zverejnila reportáž o postihnutom človeku, ktorý mal problém napríklad zavolať si taxík a to je naozaj polutovania hodné. Čiže keď niekto chce pracovať, tak musí mať e, špecifickú službu na to, aby mu práca bola prístupná a potom samozrejme sú potrebné ďalšie služby. Takže naozaj je veľmi čudné, keď niekto kto zarába, nemôže si zaplatiť bývanie v dôsledku diskriminácie. Vy máte šťastie, lebo keď vy pôjdete niekde obedovať alebo tak, tak vám neodmietnú obed alebo inú službu, pretože ste postihnutí alebo že ste farební, že ste inej viery, pretože podľa belgickej legislatívy e, e z hľadiska rodu, rasy, viery ste chránení a nemôžu vám odmietnúť takéto služby. Ale v mnohých ďalších krajinách tomu tak nie je. A naozaj e, je veľmi ťažké vysvetliť, prečo tá situácia je takáto, prečo niekto môže mať takéto služby a v jednej krajine, v druhej nie prečo niekto môže byť napríklad nediskriminovaný z hľadiska veku alebo postihnutia, ale môžu mu odmietnúť poskytnúť jedlo v reštaurácii. Takže my by sme naozaj nemali diskriminovať ľudí, ktorí žijú v našej krajine z dôvodov rasy a e, rodu, ale ani z náboženských alebo e, dôvodov alebo z dôvodov vierovýznania. Myslím si, že je naozaj nehorázne, aby ľudia nemali prístup napríklad k službám alebo k ďalším e, k ďalším majetkom. Napríklad e, mnohí ľudia sa pýtali, aby im vysvetlili, prečo je situácia taká, aká je. A naozaj je veľmi ťažké nájsť dôveryhodné vysvetlenie. No poďme teraz ako, k otázke, ako prekonať tieto e, prekážky. Mnohé organizmy dávajú podporu e, obetiam a my sa snažíme hľadať konkrétne riešenia. Ľudia majú niekedy veľký strach, naozaj sa veľmi boja. A keby takáto smernica existovala, tak mm, by sme očakávali, že ľudia sa budú sťažovať, ale nie ľudia, ktorí sú konfrontovaní s E, takouto diskrimináciou, majú taký racionálny prístup, chcú riešenia, chcú, e, aby ich prípady boli riešené. A tie prípady, ktoré sa dostanú až pred súd, sú zriedkavé, pretože ľudia nechcú sa takýmto spôsobom zviditeľňovať. To samozrejme, až keď to dôjde do neúnosnej situácie, ľudia idú k súdu, ale ľudia sú racionálni, nie sú nelogickí. Napríklad e, na základe dohovoru OSN sa hovorí o právach ľudí, ktorí majú nejaké postihnutie. Takže keď máme takúto, takýto dohovor na úrovni OSN, prečo by sme v rámci EÚ nemohli mať e, takúto smernicu? Ja si myslím, že je dobrým nápadom prediskutovať si v rámci EÚ, ako by EÚ mohla aplikovať tento dohovor OSN. To mi prípada naozaj ako vynikajúci nápad, pokiaľ ide o hierarchiu E, motívov alebo aj o ochranu, tak tam panuje dosť veľká inkoherentnosť. Treba brať do úvahy takisto aj slobodu pohybu. Keď niekto sa presťahuje do inej krajiny, kde nemôže jesť v reštaurácii z tých istých dôvodov, e, pre ktoré mohol jesť v Belgicku v reštaurácii, ako mu to vysvetlíte? A potom sa tu hovorí, o nákladoch na diskrimináciu a o nákladoch na aplikáciu tejto smernice. Už bolo vypracovaných veľké množstvo štúdií, kde sa hovorí o nákladoch, ktoré sú spojené s diskrimináciou. Nezabúdajme na to. Náklady na e, diskrimináciu, tu hovoríme o prístupe k pracovným miestam a keď niekto nepristupuje, nemá prístup k pracovnému trhu, tak tie náklady obrovsky narastajú aj tu v Belgicku, pretože ľudia e, nedostanú prácu, nedostanú e, dôstojné bývanie a to vedie k tomu, že nemôžu mať dobré pracovné miesto a preto je dôležité, aby sme sem takisto začlenili aj tému o majetkoch a službách. Ďakujem, pán David. A teraz budeme e, mať zástupcov mimovládnych organizácií. Začneme e, H Platform Europe a Sophie Pahan. Ďakujem veľmi pekne. Nemyslíte si, že e, diskriminácia na základe veku je dôležitejšia ako iné diskriminácie? Nie, nie, samozrejme, e, táto diskriminácia je pomerne rozšírená a my sme sledovali práce, ktoré, počas polského predsedníctva a teraz, budeme v naš- teraz v našej práci pokračujeme. My sa trochu sústreďujeme na diskrimináciu z dôvodu veku, ale nie preto, že by bola dôležitejšia ako iné, alebo že by to bola nejaká hierarchia. Nie, to je nový pojem pre mnohé členské štáty, ktorý v minulosti sa vôbec nezohľadňoval. Začalo sa to smernicou o zamestnanosti, E, kde sa zaviedol pojem diskriminácie z dôvodu veku, najmä pokiaľ ide o pracovné príležitosti. A vzhľadom na to, že európske obyvateľstvo stárne, tak si iste uvedomíte, že je to aktuálna téma. E, týka sa to takisto aj celých e, kolektívov, náboženských, vekových kolektívov, sociálnych kolektívov, pri, týka sa to poskytovania rôznych sociálnych dávok a tak ďalej. Nechcem povedať, že E, vekové limity by mali byť zakázané, ale my by sme mali pochopiť to, že v našej spoločnosti sú organizované na základe istých životných cyklov a na základe skúsenosti a feedbacku od našich členov a na základe našej práce vieme, že sú prípady, keď vek je používaný a zneužívaný na diskrimináciu. Chcem to trošku vysvetliť, prečo si myslíme, že naozaj táto smernica je veľmi potrebná. My predsa žijeme v kontexte veľmi rýchleho demografického starnutia a rovnako sa nám zdá, že e, čím rýchlejšie stárneme, tým menej je naša spoločnosť prispôsobená tomuto starnutiu. A to je jadro problému. My musíme odstrániť tie vekové limity, ktoré už teraz nemajú význam. Možno v minulosti mali význam, ale teraz ho stratili. A preto e, tu chýba legislatíva. E, chcem použiť niektoré čl- prípady členských štátov, ktoré zašli ďalej, ako požadovala transpozícia smernice o zamestnanosti. A chcem ukázať, že sa musíme pozerať na vek inak, ako sme to robili v minulosti. Práve preto E, dostávame takúto odpoveď, keď sa pýtame, aký je najčastejší motív diskriminácie. Vek je naozaj na jednom z prvých miest, pretože takto ľudia vnímajú, takú majú skúsenosť vo svojom každodennom živote. Chcem vám uviezť niekoľko príkladov. Pokiaľ ide o zamestnanosť, tak tam diskriminácia z dôvodu veku je E, tak platí tak pre mladých, ako aj pre starých ľudí. A týka sa týchto dvoch kolektívov, pretože aj jedni, aj druhý. Ale týka sa to aj iných e, oblastí života mimo zamestnania. Veľmi problematickou oblasťou, pretože je tu jeden špecifický článok v smernici a to je prístup k finančným produktom. Žijeme vo svete, kde nám nechýba prístup e, k sociálnym a finančným produktom, aby sme mohli fungovať, napríklad poistka alebo doprava. Máme dve kategórie finančných produktov, kde sú dva rôzne problémy v súvislosti s vekom. Niektoré produkty e, sú vekovo obmedzené, napríklad poistenie na cestovanie. Hovorí sa, že napríklad pri cestovaní v rámci EÚ starší ľudia sú vystavení zvýšenému riziku zdravotného postihnutia, keď pobývajú v inej krajine. A to nie je dôvod, ktorý platí v EÚ. Prečo? Pretože tu máme koordinované zdravotnícke systémy a to znamená, že sme povinní poskytovať zdravotnú starostlivosť ľuďom, ktorí cestujú, e, tým majú zdravot, prístup k zdravotnej starostlivosti a to je pokryté domácim zdravotným systémom. Čiže tento argument nie je platný. To je jasný prípad zneužívania vekových limitov a to treba zrušiť, pretože všetci mladí, starí by mali mať rovnaké práva slobody pohybu v rámci EÚ. A bohužiaľ v súčasnosti tomu tak nie je. Máme veľmi jasné príklady. E, možno, že pochybujete, že takéto niečo existuje, ale zoberme si e, cestovné poistenie v Španielsku. E, človek starší ako 65 rokov nemôže byť poistený v bežnej poisťovni pre e, prípad cestovania. V Británii je to na 70 rokov. Ak chcú cestovať, tak musia platiť oveľa viac. Napríklad vo Veľkej Británii nemáme cestovné proistenie pre ľudí, ktorí majú viac ako 60 rokov a vy ako poslanci môžete cestovať, lebo máte špecifické podmienky. Ale mnohí ľudia, ktorí žijú v našich e, členských štátoch a zastupujú organizmy e, tretieho veku, nemôžu sa poistiť, keď napríklad e, prídu na schôdze ohľadne problematiky age discrimination. Máme tu ďalšie eh, produkty, či už v poisťovníctve alebo v bankovníctve, ktoré sú obmedzené. Ak sa niekto chce eh, poistiť vo veku 90 rokov, samozrejme, že tam treba zvážiť isté riziká, že ktoré sú určite vyššie, ako keď on žiada človek 25-ročný. Ale keď niekto eh, chce chce uzavrieť dodatočnú zdravotnú poistku. Samozrejme, že my vieme, že ľudia tretieho veku e, majú, potrebujú viac zdravotnej starostlivosti, ale to nie je problém e, poisťovne, ale je to problém legislatívny, pretože čoraz častejšie členské štáty dôverujú viac e, zdravotné poistenie, dodatočné zdravotné poistenie ako je to treba. Napríklad vo Francúzsku sa obrovské finančné prostriedky vyplácajú, vynakladajú na dodatočné zdravotné poistenie, ale v istom, v istom veku ľudia si už nemôžu takéto dodatočné poistenie dovoliť, pretože majú limitované finančné zdroje, napríklad dôchodcovia. No a poisťovne nemajú radi rizika nechcú pokryť rizika, kde by museli vlastne pokrývať toto riziko 100%. A to je úloha pre legislatívu. Ďalšie náklady. To sa týka ubytovania, potreby z reorganizácie platformy našej spoločnosti, e, ktorá sa týka napríklad podpory aktívneho stárnutia starších ľudí, zachovania pracovných e, miest počas e, dlhšieho obdobia bojovať proti e, pracovnej neschopnosti. Hovorí sa, že takíto starí ľudia predstavujú obrovské náklady pre spoločnosť, ale ja by som chcela e, uviesť príklady niektorých štátov, ako Švédsko a Dánsko, ktoré vytvorili priaznivé prostredie pre starších občanov, tam je najvyššia miera nezamestnanosti. Ľudia nemôžu, nem, nemusia opúšťať pracovný trh, aby sa starali o svojich starších príbuzných a tieto investície sa vracajú. A my dúfame, že tento aspekt adekvátneho ubytovania a pracovných príležitostí bude rovnaký pre všetkých. Máme tu postihnutých ľudí, máme tu ľudí neschopných z, dôchod, z dôsledku vysokého veku a tak ďalej. Ale toto je veľmi dôležité, pretože vek čoraz viac stúpa a treba sa tým zaoberať. Je to naozaj potrebné, aby sme disponovali takouto smernicou. A naozaj sa oplatí investovať do pracovného prostredia, ktoré podporuje takýchto ľudí. Členské štáty sa nachádzajú v takej ekonomickej fáze, keď je potrebné šetriť, ale toto je potrebné. Švédsko v posledných rokoch zaznamenalo obrovské rozšírenie poskytovania pomoci, zdravotníckej pomoci v mieste bydliska starým občanom. Prečo? Nie len preto, že ľudia žijú zdravšie, ale preto, že naďalej pracujú, fungujú, majú podporu a nie sú odpojení od spoločnosti. Teraz si vypočujeme EDF, to je Karlota Besoci za postihnutých. Ďakujem. Môj príspevok sa týka e, ja som z European Disability Forum, to je jedna z európskych organizácií, ktorá je venovaná postihnutým ľuďom a ich rodinám a týka sa všetkých obyvateľov EÚ a má aj ďalší ešte rozmer. Existujeme od roku 96 a vlastne nediskriminácia je našou hlavnou snahou od nášho vzniku. Prvá veľká kampaň, na ktorej sme participovali, sa týkala garancií toho, aby e, postihnutie e, bolo začlenené aj do Lisabonskej zmluvy o nediskriminácii. My sme na tom naozaj veľmi intenzívne pracovali a bol to veľký boj, pretože mnoho ľudí vôbec nemyslelo na to, že postihnutie by sa malo začleniť do diskriminácie alebo nediskriminácie. Mnohí vnímali postihnutie ako sociálnu záležitosť a záležitosť týkajúcu sa sociálnej ochrany. My sme e, vlastne túto definíciu diskriminácie rozšírili aj na postihnutých, Zorganizovali sme veľkú legislatívnu kampaň, podobne ako ďalšie európske mimovládne organizácie a privítali sme by sme vlastne takúto smernicu, ktorá by, sa, ktorá by zahrňala aj vzdelávanie a postihnutých, ale bojovali sme o to, aby Mm, bola to vlastne kampaň One Million for Disability a v rámci tejto kampane sme získali viac ako milión podpisov, na základe čoho vlastne sme chceli garancie, aby bola takáto legislatíva prijatá. Toto všetko nás veľmi uspokojilo, pretože ten, to, sa nám podarilo získať veľmi dobrú východiskovú pozíciu. Na druhej strane sme boli trochu sklamaní niektorými ďalšími otázkami. Niektoré tu už boli spomenuté, napríklad sú tu niektoré problémy, ktoré sa týkajú finančných a poisťovníckých služieb. Hm, to, zdá sa, že tam je to oveľa slabšie, ako je to v smernici, ale máme tu smernicu rodovú, E, o vzdelávaní, o postihnutí a tam existuje istý zmetok, pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu a, k špec- a špeciálne vzdelávanie. Potom sú tu otázky, ktoré sa týkajú prístupu a tam je často e, zmetok a často sa to pletie s ubytovaním, dôstojným ubytovaním. Bola pre, samozrejme, parlament vypracoval správu, to je spôsob, ako vylepšiť návrh komisie. A niektoré e, prvky z tejto debaty boli predložené aj rade, ale celá táto problematika je v súčasnosti v rade zablokovaná. E, legislatíva takéhoto typu je pre nás stále snom, ale zároveň aj potrebou. Sú tu príklady diskriminácie postihnutých ľudí v mnohých oblastiach, napríklad veľmi často ľudia, ktorí sú postihnutí, sú neviditeľní, sú marginalizovaní, sú segregovaní v spoločnosti. Hovorí sa, že tu máme dohovor OSN o právach postihnutých ľudí a to je taká hybná sola, sila polit, politická hybná sila, ktorá by mala byť aplikovaná a všetky členské štáty majú na základe toho povinnosť aplikovať istú sériu ustanovení, aby títo ľudia neboli diskriminovaní a aby mali prístup, lebo to je jeden z hlavných princípov tohto dohovoru. Sú tam ďalšie špecifické články, ktoré sú dosť silné a tam sa vytvárajú isté prepojenia medzi e, smernicou, medzi dohovorom OSN a dôstojným ubytovaním a tam ešte tá, tento dohovor ide ďalej, ako je naša smernica o e, zamestnanosti. Niektoré členské štáty už majú istú legislatívu v tejto oblasti, ale niektoré nemajú vôbec legislatívu, Niektoré legislatívy sú nekompletné, niektoré sú len fra- na fragmentárnej úrovni. Mnohokrát nie sú pokryté všetky oblasti a potom sú tam problémy pri vykonávaní a aplikovaní týchto smerníc, lebo niektoré prípady naozaj e, nie sú pokryté týmito e, ustanoveniami. A napriek veľkému politickému záväzku ktorý prijala Európska únia, pretože podpísala dohovor OSN 20 z, 20, 20 z 27 členských krajín e, tento dohovor už podpísalo a ratifikovalo. Naďalej tu pokračuje istá diskusia ohľadne nákladov na túto smernicu, lebo pre niektoré členské štáty by to údajne znamenalo zvýšené náklady. Máme tu krajiny ako Nemecko, ktoré zdá sa, že nemajú žiadne problémy s nákladmi, ale predsa len ich tieto náklady znepokojujú. Preto by som sa rada vrátila k otázkam, o ktorých sme hovorili už predtým. Sú tu náklady za neaplikáciu smernice. To znamená, že náklady spojené so segregačným systémom, lebo niektor- niektoré krajiny majú vlastne špeciálne školy pre postihnutých. Toto všetko vytvára náklady. A chcem sa vrátiť k príkladu, ktorý tu spomenul pán David o belgickej legislatíve, ktorá pokrýva diskrimináciu, pokiaľ ide o prístup k majetkom službám e, v, vo Veľkej Británii v oblasti legislatívy, v oblasti zamestnanosti sme nevideli malé a stredné podniky alebo veľké podniky, ktoré by boli zbankrotovali len preto, že museli pripraviť e, ubytovanie alebo, alebo e, priestory, špeciálne upravené priestory pre postihnutých. Takže e, nikto nezbankrotoval, pretože musel vytvoriť e, pracovné priestory pre postihnutých. Samozrejme, že je dôležité, aby sme si ešte vyjasnili, že existuje istý zmetok v ponímaní poskytovania prístupu anticipačne alebo vytvoriť náležité pracovné prostredie pre postihnutých. Niektoré debaty v parlamente sú užitočné. Niektoré debaty v rade vyjasnili rozdiely medzi jednotlivými individuálnymi potrebami a odpoveďou na ne a sú s tým spojené isté aj, aj isté náklady. A samozrejme, že je dôležité toto oddeliť od, prístupe, anticipačnom, od anticipačného prístupu. Treba tu spomenúť isté nové služby, nové majetky a vlastne na to všetko treba postupne existujúcu legislatívu prispôsobiť. Ja si myslím, že tu hovoríme najmä o politickej vôli. Nazdávam sa, že by bolo dôležité, tak ako už hovorila predchádzajúca sociálna platforma, aby sme pokračovali v technických eh, rokovaniach, ale aby sme trošku eh, prizvali aj expertov, ktorí poznajú napríklad otázky spojené so starnutím. Máme tu pracovnú skupinu z rady, ktorá sa špecializuje na tieto otázky. A samozrejme, že nebude tu možné postupovať sekcia po sekcii, ako sú napríklad poisťovne, bankové služby, vzdelávanie, prístup a ďalšie oblasti smernice, ale Mali by sme sa snažiť o demytifikáciu otázok, ktoré tu rada nastoľuje. No a nazdávam sa, že toto je jeden zo spôsobov, ako môžeme pokročiť dopredu. Vypočutia ako dnešné a ďalšie aktivity, ktoré sa pripravujú do budúcnosti, môžu viesť k odblokovaniu smernice. Naozaj je dôležité, aby debata na tieto témy pokračovala. No a na záver ešte jedna poznámka. Pokiaľ ide o otázku spojenú s nákladmi a, o nedostatok, o, a s nedostatkom politickej vôle, vidíme, že niektoré rozvojové krajiny už aplikujú tento dohovor OSN na jednej strane a na druhej strane vidíme nedostatok vôle v niektorých e, na čele Európskej únie a to je hamba. Je to hamba aj preto, lebo ako môže Európska únia kritizovať iné krajiny z hľadiska ľudských práv, nedostatku aktivít, ak ona sama e, nie je schopná svoju zodpovednosť aplikovať. Dobre, a teraz si počujeme ďalšiu mimovládnu organizáciu, teraz pôjde o diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. Je to zastupca ILGA Europe, Greg Čanecký. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, áno, volám sa Greg Čarnecký a som z asociácie LGBT, ktorá má názov ILGA. Ak si to zapamätáte eh, po tomto podujatí, tak eh, vám rád eh, zablahoželám, bo to je taká Eh, abecedná polievka, ak sa dá povedať, taký abecedný mix písmenkový. Takže eh, ja sa na to teraz pozriem na otázku diskriminácie z trošku iného uhla pohľadu ako eh, predrečníci z iných mimovládnych organizácií, pretože ten odpor, s ktorým sa my stretávame, tá rezistencia je možno trošku iná, keď sa na to pozriete z hľadiska sexuálnej orientácie ten vtip, e, tá príhoda, ktorú spomínala pani Lunaček, e, pobavil som sa, pretože naozaj Nemecko je jednou z členských krajín, e, kde pokiaľ ide o túto smernicu, tak nestoja na našej strane. Áno, ten aspekt handicapu sa tam spomína a tiež by som bol očakával, že pán Westervele, ktorý sa otvorene priznáva k svojej orientácii, že on bude tlačiť e, na túto agendu a ja dúfam, že to tak aj možno robí, možno skôr e, tak neoficiálne alebo interne, e, než oficiálne návonok. Dôležité je, aby sme všetci držali spolu, aby všetci, ktorí sú v diskriminácii, naozaj ťahali za jeden povraz, Ehm, musíme sa navzájom snažiť pochopiť, musíme vytvoriť spoločný front, eh, tak aby medzi nami neboli nejaké eh, trenice alebo mm, divízie. Už pokiaľ ide o legislatívu EÚ v oblasti ochrany osôb pred diskriminatáciou, mimo pracovnoprávnych vzťahov ešte je veľa členských štátov, ktoré nechránia e, komunitu LGBT pred diskrimináciou. E, je to vo všetkých krajinách, e, počnú s Cyprom, končia s Estonskom, od Polska až po Portugalsko. Takže čo to vlastne znamená? Znamená to, že naša komunita je naozaj zraniteľná, šikane, šikanou v školách, ťaž často nám je odmietaná zdravotná starostlivosť, vstup do reštaurácií, Ďalej e, nemáme možnosť často s partnerom e, si e, rezervovať izbu v hoteli, ďalej rôzne sociálne formy výpomoci nám nie sú k dispozícii a tak ďalej. Čiže homofóbia naozaj ešte je veľmi prezentná a preto som chcel povedať, s akými skúsenostiami sme sa stretli v našej organizácii za posledných 10 rokov my pracujeme s obeťami diskriminácie a chcem vám naozaj ukázať, ako sa nedostatok ochrany prejavuje v teréne. A pokiaľ ide o polské orgány, tie často argumentujú jednou vecou a myslím, že to deje po celej Európe a to, že sa na nich ľudia neobracajú, že oni nemajú tie prípady v rukách, že obete diskriminácie sa na nich neobracajú, že im nehovoria, čo sa udialo. Ja v skúsenosti musím povedať, že toto možno do určitej miery platí, pretože v Polsku eh, mladé lesby, respektíve homosexuáli sa naučili s tým žiť. Myslím, že pán Romeva už spomínal to, že majú určité stratégie prežitia, ktoré si vypracovali a naučili sa s tým skrátka zaobchádzať, vyrovnať sa s tým. Napadajú mi dva také prípady. Jedna mladá žena nás navštívila v organizácii, eh, nazvime ju Veronika, a ona v rodine, na svojej dedine nemala dobrý pocit, e, išla študovať a rodičia ju tlačili, aby teda išla študovať, e, chceli jej dokonca zaplatiť nielen za štúdia, ale aj za ubytovanie, takže e, sa presťahovala do Varšavy a tam si našla priateľku. No a veľmi dobre vedela, čo sa udeje, e, pretože nemohla skrátka tento svoj vzťah s skrývať. Rodičia povedali, e, dobre, e, ďakujem za informáciu, berieme ti byt e, a teraz je život v tvojich rukách. Má 19 rokov a skrátka teraz žije s tou svojou priateľkou vo Varšave. No a prvá vec, s ktorou bola konfrontovaná, bolo hľadanie bytu. Ona nemá peniaze, jej priateľka tiež nemá veľa peniazy, takže hľadali spolu nejaký byt, No a tí prenajímatelia keď e, prišli na to, že to dievča, čo prišlo na obliadku s ňou, že to nie je ani sesternica, ani sestra, ani kamarátka, ale že to je naozaj osoba, s ktorou má vzťah. A teda tí prenajímatelia e, teda často hovoria, že ten byt už nie je k dispozícii, keď to zistia. Áno, ona by sa mohla obrátiť na príslušné orgány, ale je to obed diskriminácie, ktorá nemá podporu rodiny, nemá takúto podporu, nemá finančné prostriedky na to, aby si zafinancovala celý súdny proces. Ona sa obratila na nás, my sme samozrejme podporu poskytli, poskytli sme pomoc, ale ona zkrátka je konfrontovaná s akutným problémom e, bývanie, Čiže jej prioritou nie je sťažovať sa niekde, jej prioritou je nájsť e, strechu nad hlavou. Takže toto je prípad, ktorý nenájdete v tých archívoch orgánov zaoberajúcich sa diskrimináciou, teda v databáze diskriminačných prípadov. Teraz uvediem ďalší príklad. Myslím, že viackrát sa spomínalo š šikanovanie v škole, toto je naozaj bolestivé. Ja, keď e, sa nás obracajú v organizácii takéto obete, tak je to veľmi nepríjemné. Máme tu Kuba, e, ktorý má 17 rokov, obrátil sa na nás. Naozaj e, chudý, blondiak, ktorý sa učí za kuchára a od učiteľa dostali študenti za úlohu, spísať rozpočet bežnej rodiny. Teda bežná rodina to je otec, matka, dve deti, no a pripravte, pripravte rozpočet. No a Kuba spísal rozpočet pre rodinu s dvomi matkami a dcerou. Učiteľ to odmietol oznámkovať Dokonca toto predostrel učiteľ v triede. Predstavte si, že tu na váš spolužiak Kuba si myslí, že bežná rodina to sú dve matky a dcera. A toto samozrejme ešte znásobilo šikanu, ktorej je Kuba vystavený. On sa obratil na riaditeľa No a riaditeľ toto všetko e, skrátka popieral, žiadna šikana, nikomu sa nestrkala do záchodovej misi hlava a tak ďalej. A toto je možno také kliše, eh, ktoré ste si vyosvojili z amerických filmov. Takže e, povedali mu, no možno e, by si si mal vytvoriť e, hrošiu kožu, pretože, pretože takéto šikanie sa nevyhneš z dôvodu um, um, homofobného presvedčenia. Uh, osoba, ktorá splňa úlohu určitého ombudsmana na tej škole. Totiž bola toho názoru, že je to Kubová chyba, že on to celé vzbudzuje e, a že by nemal e, svoju gej orientáciu e, tak veľmi prezentovať na verejnosti. Takže čo môžu urobiť takéto obete? Môžu sa obrátiť na našu organizáciu, na médiá a tak ďalej. Ale to sú tínežery, naozaj mladí ľudia, ktorí sú vystavení takémuto druhu diskriminácie. Takže Polsko možno dlho bolo najhomofobnejšou krajinou. Máme za sebou temné obdobie. Pred pár rokmi ja som sa účastnila pravidelne rôznych vypočutí v Bruseli, nielen v Bruseli Vždy sa hovorilo o Španielsku a Portugalsku. Španielsko, katolická krajina, e, kde je možné e, žiť vo vzťahu e, osobám rovnakého pohľadia, čiže taký raj pre homosexuálov a na druhej strane opačný extrém Polsko. Takže my sme sa snažili robiť všetko, čo bolo v našich silách a jedno z našich priorít bolo spojiť sa s inými organizáciami pre rovnosť. Snažili sme sa lobovať za legislatívu proti diskriminácii. Pretože my sme nemali a nemáme horizontálnu smernicu na úrovni EÚ, takže my sme u nás doma lobovali za to, aby sa niečo prijalo. Polsko naozaj prešlo obrovský kus cesty od roku 2005 či 2006. Veci sa zmenili. V roku 2011 sme prijali zákon, ja som ho vytlačil. Nie je to zákon o rovnosti proti diskriminácii, je to akt na implementáciu určitých ustanovení Európskej únie o rovnakom zaobchádzaní. Takto sa to nazýva, pretože rovnaké zaobchádzanie, respektíve minister pre také zaobchádzanie povedal, áno, Európska únia má nejaké smernice, nejaké ustanovenia, ktoré musíme implementovať. No a toto je tá implementácia, 10 stránok. Ten názov som vám už povedal. Ja som si to dnes ráno prečítal a všetky tie časti, kde sa hovorí o sexuálnej orientácii a ochrane osôb s inou orientáciou, tak tie som všetky tam eh, vyčervenil, sa to vyoranžovil, neviem, či to vidíte, ale naozaj sa mi nepokazila tá fixka, nemusím si kúpiť novú, pretože je tam jedno jediné miesto, kde sa spomína sexuálna orientácia a je to v prípade um, nejakých špeciálnych fóriem zamestnania, ako napríklad stáže a podobne. Takže čo nám to dáva? Nič. Nič nad rámec toho, čo už sme mali, pokiaľ ide o ochranu osôb s inou sexuálnou orientáciou pred diskrimináciou. Ja sa obávam, že krajiny, kde chýba takáto ochrana, proti diskriminácii vychádzajúcej zo sexuálnej orientácie. E, tie krajiny to neurobia sami. Tie organizácie e, vnútorne robia, čo je v ich silách, pokiaľ ide o lobby, nielen doma, ale aj na európskej úrovni, ale nestane sa to bez toho, že by sme mali nejakú záväznú smernicu na úrovni EÚ. Takže o čo nám ide, čo požadujeme, ako ILGA Europe. E, chceme, aby komisia vyslala členským štátom taký signál, že táto smenica musí byť e, prijatá, že členské štáty by mali e, poskytnúť pomoc pri riešení sociálnych otázok, Znova opakujem, e, to porovnanie náklady neimplementácie a implementácie tejto smernice, ja súhlasím s pánom Rumovom v tom, že e, by táto diskusia sa nemala točiť okolo ekonomických argumentov, keďže ide o ľudské práva, ale možno by sme mali využiť všetky páky, všetky argumenty, ktoré sú nám k dispozícii. Takže toto musí komisia odkázať členským štátom, aby napríklad konzultovali mimovládne organizácie pred zasadnutiami rády aby spolupracovali s mimovládnym sektorom tak, aby ten text smernice nebol nejako rozriedený a by naozaj obsahoval všetky dôvody diskriminácie a to vo všetkých oblastiach, nielen v oblasti pracovnej. Členské štáty, ktoré sú teda tá koalícia ochotných, by mala byť možno trošku aktívnejšia, pokiaľ ide o presadzovanie tejto smernice. A tiež sa obraciam na poslancov Európskeho parlamentu, aby nadalej vyvíjali tlak na komisiu, aby kládli otázky a aby žiadali prijatie tejto smernice. Ako som už povedal, Polsko naozaj roky, rokuce bolo takým temným miestom na mape Európy, pokiaľ ide o diskrimináciu z komunity LGBT. Veci sa menia, ja som optimista a, a obraciam sa na všetkých aktérov, ktorí sú tu zastúpení, aby mi prislúbili, eh, že sa situácia do budúcna ešte zlepší. Ďakujem pekne eh, za vaše informácie naozaj z prvej ruky. Týmto by som uzavrel eh, toto kolo. Myslím, že vystúpili všetci zástupcovia. A teraz nebojte sa, spustím ešte poslednú časť. Toto je posledný panelista, pán Michail Privod za NR. Bude hovoriť o náboženstve. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja som veľmi rád, že vám môžem predstaviť našu sieť NR, boj proti rasizmu, patrí k tým organizáciám, ktoré existujú v EÚ a bojujú proti diskriminácii na základe etnickej a rasovej príslušnosti, ako aj z dôvodu príslušnosti k náboženským menšinám, pretože dnes vidíme, že to sa týka často práve tých minoritných eh, časti obyvateľstva. Ako povedala pani Izabel Chopin dnes ráno, Enár je dedičom a bol eh, vytvorený mnohými členmi tej pôvodnej skupiny a je to akási pamiatka na tento veľký boj, e, ktorý sa týka článku 13 a hlavnej smernice e, za rovnosť a boj proti rasizmu. Spomíname si, že v tomto období návrh mimovládnych organizácií bolo pripraviť celý balíček, vtedy to nebolo možné a všeobecná, všeobecné legálne postoje krývali, tak ako je tomu dnes a e, niektoré niektorí e, účastníci nechceli hovoriť o niektorých aspektoch diskriminácie na základe najmä homosexuality a náboženstva. Dnes počúvame mnoho detajlov, informácií o technických detajloch, e, ktoré sú spojené s rokovaniami o e, tejto novej smernici. Nebudem sa k tomu vyjadrovať, skôr budem hovoriť o odborných stránkach a chcem e, navrhnúť istú takú politickú a takú militantnú e, lektúru. Mám pocit, že tu existuje istá miera iracionality v tom, e, v, a, a že jednoducho nie je vôľa prijať túto smernicu, pretože všetky argumenty sú na stole. A zdá sa mi, že poprvé už asi 15 rokov, keď sa pozrieme do 90. rokov sa jednoducho z jedného problému k druhému e, presúva. Sú tu e, náboženské školy, organizácie, takisto začlenenie ľudí s rozličným náboženstvom, s inou sexuálnou e, orientáciou. Dnes sa zaoberáme zase handicapovanými ľuďmi. Ak si spomínate, paradoxne v roku 2007 sám predseda komisie Barroso navrhol, aby sa pokročilo s touto smernicou, ktorá by e, pokrývala iba e, postihnutých. Keď to šlo v roku 2007, prečo to nejde dnes? Keď som si vypočul tie echa takej byzantínskej hádky a diskusie v, rode, e, v rade, kde sa hovorí o ekologickom impakte a ďalších aspektoch začlenenia postihnutých do spoločnosti. To je udivujúce takéto argumenty. To je skutočne pohoršujúce. Navyše, treba povedať, že často sú tí ľudia inzultovaní, často sú zraňovaní v každodennom živote, lebo sú sociálne vylúčení, kultúrne vylúčení, ekonomicky, politicky a navyše ešte ich chcú presvedčiť, že sú len nákladom, príťažom pre spoločnosťou a že vlastne žijú na okraji e, legálnosti vzhľadom na ostatných. Takže je tu taká snaha jednoducho e, k takému účtovníckému prístupu, čo stojí také opatrenie, a pani, nie, nie, to nie je možné, teraz máme krízu a tak ďalej a tak ďalej. To je výsmech, toto nie je cieľ. Cieľom je, aby rovnosť, tak e, ako to už bolo vysvetlo, vysvetľované, ako to spomenul kolega Pier dnes ráno. Rovnosť sa týka 100% z nás. Dnes sme mladí, zdraví. O hodinu sa môžem stať handicapovaným, môžeme zmeniť sex, môžeme zmeniť náboženstvo, farbu pleti. Dnes môžeme byť bohatí, zajtra môžeme schudobniť. Teda vidíme, že tieto otázky spojené s rovnosťou, že tam treba naozaj aktívne pristupovať ochrane tých najzraniteľnejších spomedzi nás. A tam treba jednoducho zvážiť aj otázku redistribúcie bohatstva a investície štátov do narastajúceho množstva sociálnych služieb. A práve tam je e, cieľ debaty v priebehu krízy. Spoločnosti nikdy neboli také bohaté ako dnes. Keď sa pozrieme, ako rastie HDP Francúzska, E, v porovnaní s roku 2010, tak tamto narastlo o 10 Nemecko 10-percentný nárast e, HDP v porovnaní s rokom 2010. Kde je kríza? Túto otázku si treba položiť. Takže my vidíme, že problémom je nerovnomerné rozdeľovanie výsledkov a e, prostriedkov. A tí, ktorí nastolujú tieto otázky a zakrývajú sa za subsidiaritu a tak ďalej, vedia, o čo tu ide. Keď sa diskutuje o niekoľkých desiatkách miliónov eur, to je len zástierka. My musíme predsa, ako povedal pán Romeva i Rueda, bojovať za inkluzívnu spoločnosť, eh, kde by mali všetci prístup k všetkým právam. To ostatné sú len technické detaily, ktoré sa ľahko dajú vyriešiť. Máme v Európe tých najlepších právnikov, dajú sa nájsť tie najlepšie právne formulácie a pokiaľ ide o náklady e, na aplikovanie opatrení v oblasti rovnosti a najmä pokiaľ ide o handicapovaných ľudí, tak tam sa treba pozrieť, že to sú len verejné investície, ktoré participujú na inteligentnom a inkluzívnom raste a sú súčasťou projektu Európa 2020. Musíme si uvedomiť, že peniaze investované do spoločnej poľnohospodárskej politiky nikto nespochybňuje, do obnoviteľných energetických zdrojov nikto ich nespochybňuje. Uvedome si, že stovky miliárd eur sa dávajú podnikom priamo alebo nepriamo prostredníctvom podpory zamestnanosti e, alebo redukcie e, daní alebo rôznych stimulov. Takže my si musíme uvedomiť, že priemysel v Európe je masívne podporovaný z verejných zdrojov, tak prečo nie alokovať niekoľko miliard navyše e, na oblasť rovnosti? Ja si myslím, že toto sú len technické záležitosti, ale my sa vždy vrátime k otázke politickej vôle. Poprvé, áno alebo nie, chceme inkluzívnu Európu, kde každý bude mať rovnaké práva? a môže sa rozvíjať. A to potom samozrejme sa týka aj otázky koherencie, ktorú tu nastolil kolega Pierre dnes do poludnia. Teda všetky diskusie e, za posledných 5 rokov ohľadne tejto smernice skutočne len e, sa snažia e, získať čas a využiť všetko proti tomu, aby, pokročili, aby sme pokročili v otázke rovnosti a E, idú e, vlastne po nôte tým, ktorí si myslia, že rovnosť je zlá pre biznis a e, chcú mať len návrat investícií a nepozerajú na ďalšie aspekty. Takže ja si myslím, že my jednoducho nechceme vidieť tých, čo doslova skapíňajú na okraji ciest a nikto sa o nich nezaujíma. Týka sa to komisie, týka sa to tohto parlamentu ja som počul, že aj tu aj parlament ako celok je pozitívny a že teraz sú tu isté hlasy, ktoré sú proti týmto opatreniam. Naše na posolstvo dnes je jednomyselné. Prosím všetkých tých, ktorí sú v tejto miestnosti, treba si rozhodnúť, e, na ktorú stranu sa pridáme. A to je možno, že ten najčistejší manicheizmus, ale buď sme za, alebo sme proti. Nemôže existovať rovnosť, polovičná rovnosť. Takže prosím našich politických zástupcov, nech už prináležia k hoci ktorej inštitúcii, bojujte buď za rovnosť a pokok pre všetkých, alebo nerovnosť a diskrimináciu. Ale prosím vás, treba prijať e, ne, naozaj prepotrebné politické riešenia. Ďakujem, pán e, Prevo, ako aj všetkým ostatným panelistom. Tým pádom sme skončili s vypočutím a teraz Máme ešte niekoľko minút na tretí okruh otázok odpovedí. Sú tu otázky, sú ruky, e, sú poslanci, ktorí si želajú, želajú vyslú, vystúpiť. Pán Kles, ďakujem, vážený pán predseda. Chcel by som adresovať o špecifickú otázku pánovi Devitovi. E, pred dvoma alebo pred tromi týždňami zastupoval svoje centrum a e, predložil stiažnosť voči jednej holandskej inštitúcii, pretože tam bol evidentne problém jedného zamestnanca, ktorý prišiel do práce so šatkou a odmietla si ho tá zamestnankyňa túto šatku zložiť. A bol, bol, bola prepustená, no ona sa odvolala a ja si myslím, že to nebola diskriminácia na základe náboženstva. Nie, to bolo len to, že zamestnávateľ si e, želal neutrálny dress code. A organizácia, ktorú zastupuje pán Devit, je známa a uznávaná, ale pán Devite, je tu ešte aj istá otázka, ktorá tu odznela. naozaj sa chcete obrátiť na Európsky súdny dvor, aby sa vyjadrila eh, k tejto otázke? A ďalšia otázka. Má zamestnanec právo požiadať svojho zamestnávateľa, aby mu aby iným nevnúcoval svoje filozofické názory a nemal by e, zamestnanec prijať neutrálnu pozíciu z hľadiska filozofického, náboženského a tak ďalej? Samozrejme, pán Devici myslí, že tomu tak nie je. A to je veľmi dôležitý politický prvok, pretože keď sme financovaní z verejných zdrojov, mali by sme si položiť otázku, či sú potom takéto postoje e, akceptovateľné, či to, čo je politicky korektné, nejde proti opatreniam, ktoré skutočne bojujú proti diskriminácii. A je tu ďalšia otázka. Inštitúcie, o ktorých my hovoríme, nechcú nahradiť e, legislátorov, e, zákonodarcov. Už sme o tom v minulosti hovorili, aký dôvod môže viesť nejaký členský štát k tomu, že naďalej bude proti aplikácii tejto smernice proti diskriminácii. My si musíme uvedomiť, že práve toto k tomu prispieva. Máme tu e, zástupcov rady, a dánskeho predsedníctva, ktorí sú veľmi vágni, pokiaľ ide o aplikáciu tejto smernice. Takže či nejdeme proti boju proti diskriminácii, keď bojujeme proti takýmto rozhodnutiam, ktoré boli prijaté proti žene, ktorá nosila šatku. Ona nebola e, prepustená z dôvodov prináležania k náboženskému spoločenstvu, že bola moslimka, ale jednoducho, že to boli len komerčné dôvody. Je tu veľmi taká ostentatívna stránka, ktorá nie je priateľná v očiach e, spoločnosti, ktorá ju zamestnávala a to nemalo nič spoločné s náboženstvom. Ďakujem. Ešte skôr, ako dám slovo pánovi Devitovi, vypočujeme si ďalšie otázky. Ja by som chcela položiť otázku dánskemu predsedníctvu. Musím povedať, že nebola som tu na začiatku, ale bola by som veľmi rada, keby mi povedali, aký je ich názor na tú šancu, aby sa to odblokovalo, aby sme sa pohli dopredu pri tejto smernici. Myslím tu, ako sa to môže pohnúť na úrovni rady. Myslím, že som tu jediná za skupinu soci- socialistov a chcela by som povedať, že pre jednotlivé skupiny je to veľká priorita a pán predseda hovorí, áno, nie ste tu sama, sme tu viacerí. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, aj keď viem, že ako predseda musíte byť neutrálny. Takže rada by som dostala na toto odpoveď dánskeho predsedníctva. And Mr. Romeva, you were willing to... A teraz pán Romeva, chceli by ste položiť otázku? Áno, mám tu dve otázky. Jedna sa e, týka Equinet. Ja. Takže, e, čo sa týka rozpočtu, všimli ste si, že pri krátnej rozpočtu či tiež dochádza k nejakému, nejakej diskriminácii? Myslíte si, že je dôležité postúpiť rýchlo, rýchlejšie a myslíte si, že keď sa za e, štvrtok stretnete raz, dvakrát, že to stačí? My chceme, aby sa to pohlo. Bolo by rozumnejšie zapojiť do toho viac strán, vypočuť si viac expertov na viaceré témy. A nebolo by lepšie si to pozrieť v detailoch? If I don't see any more hands being raised, maybe it would be time to turn. Dobre, takže myslím si, že teraz nastal čas, aby sme dali slovo panelistom. Pán de, de Vite, môžete odpovedať a potom aj dánske predsedníctvo. Nech sa páči, pán De Vite. Ak dovolíte, ja zareagujem po holandsky, keďže takto bola tá otázka položená. Ďakujem pekne. A ja tu predsedám organizácii Equinet. A Myslím si, že nie je dobré tu viesť organiz- eh, debatu, ktorá by sa týkala jedno špecifického štátu. No dobre, ale chcel by som v každom prípade zareagovať. Ide tu o pracovnoprávne otázky, je tu o služby a tovary. Možno ešte by som chcel povedať tomu pár slov. Vravili ste, chcete zmeniť tú legislatívu, A teraz merať všetko legislatívou a tuto nejako zadefinovať požiadavky na úpravu legislatívy, myslím si, že to je zložité. Treba postupovať tak, že je nutné legislatívu uplatňovať a kto by to vedel lepšie posúť, ak nie sudca a demokratická spoločnosť. Preto by som chcel ešte krátko nadviazať na to, čo ste spomínali, že čo v takej situácii, keď niekto e, prezentuje svoje náboženské presvedčenie. Vy vašu stranu prezentujete ako stranu, ktorá je pomerne otvorená. To znamená, že vy nemáte problém s tým, keď niekto má určitú sexuálnu orientáciu, istý svetonázor a tak ďalej. Teda je to jedna zo slobôd. To znamená, že je to sloboda človeka, aby doma sa človek prezentoval ako chce. Dobrá, doma to je taký svojský koncept. Zoberme si, ako je definovaná sloboda v Belgickej ústave. A čo sa týka tejto charty e, základných práv Európskej únie, tu ide o to, že tieto veci môžete prezentovať aj navonok. A iste viete, že tu vlastne v legislatíve vôbec nejde o pokrievku hlavy. Ako je možné, že holandský podnik sa nezachoval neutrálne a vlastne nemá záujem postupovať neutrálne? V Belgicku je snaha byť neutrálny a sú tu veľké podniky, ktoré nemajú problém s pokrivkou hlavy, takže tie otázky sú trošku také zvláštne. O čo tu vlastne ide? To si povedzme. A práve preto, konec koncov, parlament má určitú úlohu, zaoberať sa týmito úlohami a my sa snažíme túto úlohu čo najviac vykonávať. No a čo sa týka tých, eh, toho krátneho rozpočtu, čo sa pýtal pán Ramera? What is indeed suffered from budgetary cuts, absolutely. No, čo sa týka tých dopadov krátení rozpočtu, áno, máte pravdu, myslíme si, že je to nedobré opatrenie v čase hospodárskeho úpadku. My si nemyslíme, že menšia rovnosť je, je by mala byť tá reakcia na hospodárskú krízu. Existujú štúdie, ktoré poukazujú na to, že hrubý domáci produkt mm, významný nárast hrubého domáceho produktu by sa, by sa mohlo dosiahnuť, konkrétne až 15%, tým, keby sa držiavali e, princípy rovnosti šanci. No a predsa máme tu na to tie opatrenia, ktoré sú pozitívne pre zamestnanosť, pre ekonomiku a pre dostupnosť tovarov služieb. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Možno by ste ešte chceli, pán Kles, zareagovať, chápem, ale ešte predtým, ako vám dáme slovo, možno, že dánske predsedníctvo, ktoré zastupuje radu, by sa mohlo vyjadriť k tým položeným otázkam. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Vy ste sa pýtali, kam sa chceme až dostať počas nášho predsedníctva v rámci toho návrhu bolo by som rád, keď som mohla povedať, že skutočne chceme pokročiť, ale buďme, realist, buďme, buďme realistami, nedostaneme sa si veľmi ďaleko a to je môj osobný názor, keďže vieme, ako sa to vialo už posledné 4 roky. Podľa mňa sme už aj teraz postupili veľmi ďaleko, no blízko k hode. A sú tu ešte nejaké veci, ktoré sú relevantné pre členské štáty. My sa tu dotýkam iba jednej časti ako vravel spravodajca, tá otázka, či stačí sa stretať raz alebo dvakrát za 4 roka, iste nie, my sa dokonca stretávame častejšie, ako ste spomínali. A myslím si, že jedna z vecí, ktoré sa týkajú tohoto návrhu, okrem tých právnych dopadov a vplyvov na rozpočet, je vlastne to, ako vraveli, ako som dneska spomínal, že sú členské štáty, ktoré sú proti. To znamená, sú to problémy, ktoré je nutné riešiť. Pre mnohé členské štáty to nie je nejaká prioritná otázka. Jednoducho ten čas sa tam premrhal, ten vodný čas. Nehovorím, že takéto ostane, ale taký je náš dojem momentálne. Napríklad, čo sa týka nás, predtým ako my na predsedníctve sa budeme snažiť to nejako hodnotiť, musíme si samozrejme toto veľmi dobre premyslieť musíme zvážiť tú situáciu, až kam by sme sa mali dostať aktuálnej situácii. Máme pocit, že e, je to zložitá záležitosť. Možno, že by tam mohli byť nejaké riešenia a návrhy, ale v súčasnosti je to veľmi zložité a nemož, nedokážeme to zvládnuť sami. Potrebujeme podporu od členských štátov a jednoducho ten pocit, ktorý tu máme ako keby už to bolo celé vyriešené, že ľudia na tých zasadách nie sú nejakí veľmi aktívni. Takže my sa pokúsime dosiahnuť pokrok v rámci E, tých ustanovení, ktoré sa týkajú diskriminácie na základe veku, ale sú tam určité oblasti, kde treba ešte odviesť veľkú prácu. Ďakujem pekne. Monsieur Prévost, voudrais ajouter quelque chose sur la question de la discrimination religieuse. Pán e, Prévost, želáte si niečo doložiť k religióznej náboženskej nediskriminácii alebo diskriminácii? Áno, ja by som chcel len položiť jednu otázku, ani nie odpoveď, pretože vy ste boli veľmi silná, silná pokiaľ ide o otázku týchto zame, tejto zamestnankyne, ktorá nemala neutrálny vzhľad. Ja teda idem v tom zmysle, čo povedal pán Jozef Dovid. Ja by som chcel vedieť, a môžeme potom vonku si o tom podiskutovať, ale to je všeobecná otázka, pretože no, podľa nás to, to sa týka štrukturálnej diskriminácie. Pretože čo si myslíte, do akej miery je váš zjav neutrálny? Ak máte k tomu nejaké indikátory, veľmi rád by som ich spoznal. Klejs, your time to reply. Klejs, nech sa páči, môžete zodpovedať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, že mi dávate túto príležitosť. No a dal by sa povedať, že vlastne ja nemám možnosť odpovedať tie otázky, ktoré ste mi položili, pán De Vite. Samozrejme, nechcem tu porovnávať situáciu v Holandsku a Belgicku na tomto mieste, ale myslím si, že je dobré sa zaoberať aj slobodou prejavu. Myslím si, že bolo by dobré, keby váš orgán takto postupoval. Tu ide o niektoré spory, ktoré sa týkajú politických stran, napríklad tej strany, ktorú ja zastupujem. Takže dôležité je je posúdiť, čo ktorá strana spravila. No, myslím si, že tuto ani až tak nejde o slobodu prejavu. O to tu vlastne nejde. Tu ide skôr o to, či zamestnanec môže očakávať, teda zamestnávateľ môže očakávať, e, od e, zamestnanca, že nebude nejakým spôsobom postovať kontroverzne a prezentovať isté politické názory o svojej práci. Jednoducho to nemá nič dočinenia s jeho prácou. Napríklad, keď musím byť v kontakte s, e, s zákazníkmi, klientami, či je tam nejaké riziko, že by som sa ich snažil získať pre moju politickú stranu alebo pre to politické hnutie, ktoré možno e, ktoré, ktoré som členom. Takže to sú veci, ktoré sa nemá vykonávať na pracovisku. ducho nie je miesto na realizovanie politiky. O tomto nie sú podniky a, a myslím si, že ten podnik mal v danom prípade právo zaujať stanovisko. Tu ide predsa o to, že zamestnanec je v kontakte s zákazníkmi a oni si neželali žiadnu e, kontroverznosť, žiadnu prezentáciu nejakých e, politických názorov a tak ďalej. Jednoducho sú tu situácie, kde sme rozdielných názorov, kde je určitá diverzita. Áno, samozrejme tam môžu vznikať problémy, to tomu dochádza opätovne a myslím si, že zamestnávateľ má právo zasiahnuť takéto situácie predchádzať konfliktom. No a ešte by som stručne chcel povedať, že vy iste dobre viete, že sudcovia sú v takej situácii, že áno, môžu vyjadriť svoj názor na zákon, ale to má samozrejme vplyv na celú oblasť pôsobnosti danej legislatívy. Takže oni môžu vlastne na základe svojho názoru ovplyvniť tú pôsobnosť zákona. No a tu nastáva jednoducho takáto situácia a jednoducho toto môže ovplyvňovať pôsobnosť danej legislatívy. Takže áno, ja si myslím, že, tu sa, že tým sa mení legislatíve na základe e, judikatúry, vzniká tu určitý precedens a keď si pozriem potom rozhodnutia sudcov, jednoducho tam je nutné zohľadniť špecifické názory a toto sa potom posúdie v budúcnosti, keď, sa, keď niekto sa bude zaoberať judikatúrou. Takže to rozhodnutie ovplyvňuje budúce rozhodnutia sudcov. Takže keď hovoríme o súde v Štrasburgu, musíme hovoriť o tom, že je tu určitá možnosť pre členské štáty na to, aby realizovali reštriktívnu imigračnú politiku. Toto je. Ďakujem pekne. Áno, ďakujem pekne. Vy ste máte, sami viete, že sa nachádzame v parlamente a máme také pravidla, že samozrejme každý člen parlamentu má svoje právo na vyjadrenie svojho názoru. Myslím si, že tu nie je žiadna nevinutnosť byť tu otvárať nejakú diskusiu o týchto špecifických názoroch, ktoré boli vyjadrené čo nášho parlamentu, ale samozrejme, nech sa páči, ak by ste sa chceli k tomu vyjadriť, ako náš host, účastník tohoto vypočutia. Máte teraz príležitosť, ale jednoducho chcel by som vás požiadať, aby ste nejako sa tu nezapájali diskusie, o ktorú vlastne ani až tak nejde e, pri našom vypočutí, ktoré sa uskutočilo dnes do obeda. Ďakujem pekne. Pán predseda, prvá moja, prvý môj komentár bol, že E, to ide belgickou otázkou. otázku. Ja som tu bol pozvaný ako zástupca Európskej siete a ja možno môžem o tom diskutovať s pánom Klesom, ale niekde inde, ale kľudne ja chcem reagovať slušne na jeho otázky a nechcem tu otvárať nejakú veľkú diskusiu. Ja by som chcel povedať, že keď hovoríme o tovaroch a službách, čo to vlastne znamená byť e, neutrálny? Takže čo, ak, čo tam byť neutrálny vo verejnej doprave? Čo to znamená byť neutrálny a čo to znamená pristupovať k ľuďom neutrálnym spôsobom, kde ide o prístup k tovarom a službám. Čo to teda znamená? To je podľa mňa otázka, ktorú si tu musíme položiť. To znamená, že môžem nejakým spôsobom ja zabrániť ľuďom, aby boli homosexu, homosexuáli, keď chcem byť neutrálny. Myslím si, že takéto niečo asi nie je možné. A to stačí. Ďakujem. Okay, okay, you made your statement. We thank... Dobre, vyjadrili ste sa, ďakujem pekne, pán Devite. Ďakujeme pekne za to, že ste tu vlastne prezentovali e, vaše znalosti, vyplujete z tej úlohy, ktorú vykonávate a prečo ste boli pozvaní. Ďakujem pekne všetkým panelistom a ešte predtým, ako sa dostaneme k záverečným poznámkam, ktoré zhrnie na spravodajca pán Romeva. Dovolte, aby som vám povedal, že dostali sme e-mail od pána Oliviera de Schutera, ktorý bol pozvaný na naše vypočutie. Ako som spomínal, žiaľ, nemohol sa zúčastniť, ale on by chcel zdôrazniť, že jeho príspevok, jeho PowerPointová prezentácia ktorá mala trvať asi 15 minút. Je k dispozícii na internetovej stránky, stránke nášho výboru, teda výboru LIBE. A on ma poprosil, pán Šuter, aby som a, vám všetkým, ktorí zúčastnili tohoto vypočutia, oznámil, že pán Šuter je toho názoru, že harmonizácia na úrovni EÚ by znamenala množstvo výhod, ako napríklad teda e, že by tu bola harmonizácia, ktorá vlastne vyplynula že z tej rámcovej smernice a tu by bola povinnosť pre štáty, aby odstránili priamu a nepriamu diskrimináciu. Potom nemalo by sa to zastaviť pred súkromnou sférou a toto bolo v súlade s medzinárodnými dohodami a sociálnou chartou EÚ. Bolo by to v súlade s jurisdikciou Európskeho, e, Európskeho súdu pre ľudské práva. Potom by sa tu vlastne naplňali práva na e, voľný pohob osôb a bol by tu zabezpečený prístup k tovarom a službám, ktoré sú prístupné vernosti, išlo by to dopravu, bývanie a vzdelávanie. Agentúra pre ľudská pra- ľudské práva by chcela prispieť tejto diskusii a podľa nich najlepší spôsob, ako tomuto prispieť, je pozrieť si prepojenia medzi voľným pohybom, právom no, na voľný pohyb a pozrieť si potom prístup k zamestnaniu, k ďalším službám vo verejnom záujme, prístup k tovarom a službám na základe princípu nediskriminácie. Je to v článku 3 a potom je to samozrejme uvedené aj smernice o rasovej rovnosti, to je absolútne zásadné. To znamená, že dôležité je dosiahnuť skutočnú rovnosť príležitostí. Pánovi Šuterovi je lúto, že sa nemohol zúčastniť dnešného podujatia a je všetkým členom výboru LIBE k dispozícii akýmkoľvek spôsobom. Takže keďže sme si vypočuli to, čo nám zapadať pán Šuter. Vypočujeme si teraz nášho spravodajcu, pána Romevo. Nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda. Budem stručný, lebo to už takmer všetko odznelo. Aby som to trošku zhrnul, zhrnul celé to vypočutie. V prvom rade je mojou povinnosťou poďakovať sa všetkým rečníkom, ktorí vystúpili, lebo to, čo sme si dnes vypočuli, naozaj bolo potrebné povedať. To je ten záver, ku ktorému som ja dospel, pretože my sme toto vypočutie realizovali preto, lebo vychádzame z tých dôkazov, ktoré nám prináša každodenný život. Naozaj vidíme, že to, že táto smernica nie je a že to v bežnom živote našich občanov kolegov, priateľov spôsobuje veľké problémy, takže sú tu naozaj jasné dôkazy toho, že takúto legislatívu, takúto smernicu potrebujeme a preto sme urobili toto vypočutie. Ďalej sa teším, že sa tu potvrdila tá skutočnosť, že nejde o nejaký právny problém, teda pokiaľ je o prijatie tejto smernice, že to nie je právne problematické, práve naopak je tu právna potreba, stanoviska je potrebné, aby takáto smernica, aby takáto legislatíva bola na európskej úrovni prijatá a implementovaná. Teda situácia, kde by nebola takáto smernica, nebola by implementovaná, by mohla byť vnímaná ako v rozpore s európskymi zmluvami ako takými, s primárnym aký, pretože naozaj by to porušovalo mm, slobodu pohybu a ďalšie slobody. Takže naozaj vychádzame e, z konkrétnych podložených dôkazov, dokladov. No a e, tým problémom skutočným je politická vôľa, respektíve absencia politickej vôle, ale ja dúfam, že my ako parlament a ako občianská spoločnosť, teda mimovládne organizácie, by sme mohli sa zamerať na konkrétne tie vlády, ktoré mm, argumentujú a blokujú túto situáciu. Spomínali sme Nemecko, pokiaľ ide o náklady. Potom Litva, Česká republika, tam ide o problém s komunitou LGBT a sú tu aj ďalšie členské štáty. Ale je naozaj potrebné, aby občania týchto krajín uznali, že skrátka tá situácia, že oni nemôžu mať rovnaké práva, že tá vyplýva z toho, že ich vlastná vláda bráni prijatiu takéto legislatívy na európskej úrovni. Takže je dôležité, aby sa tieto informácie dostali na verejnosť, aby o tom teda Nemci a všetci ostatní, sa to týka, vedeli, že je to ich krajina, ktorá to blokuje. Takže e, toto... A na záver chcem povedať, že si uvedomujem, že situácia vôbec nie je jednoduchá, ale podporujem to, čo povedal pán David, kedy hovoril, že menšia rovnosť, že to nie je správna e, reakcia na ekonomickú krízu. Takže ja by som chcela odkázať rade, urýchlite to aspoň trochu, stretnite sa viackrát než dvakrát za pol roka, toto je podľa mňa potrebné. A stretnite sa prosím aj s e, aktérmi, ktorí môžu poskytnúť e, technickú podporu a prísť s konkrétnymi riešeniami problémov na technickej úrovni. Ak sa toto udeje, e, som si istý, že do roka by sme toto mohli mať. Za predpokladu, že to bude politická vôľa. Takže parlament, jeho stanovisko je jasné, väčšina skupín naozaj preukázala záujem a vôľu napredovať a teraz je na rade, aby sa vydala správnym smerom. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí prišli. Ďakujeme pekne, pán Romeva. Ďakujem. Ďakujem všetkým panelistom, každému jednému za naozaj mimoriadne relevantné príspevky, za ochotu, pripravenosť prísť sem k nám Takže ďakujem panelistom, ďakujem aj poslancom a rád by som vám oznámil, že v práci výboru LIBE budeme pokračovať o 15.00 dnes po obede v tejto istej sále o tretej a budeme hlasovať. Takže prineste si prosím kartičky. Ďakujem ešte raz. Dovidenia.